Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, good morning. Dobrý deň všetkým a ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste tak skoro ráno po celej tej noci eh, prebdenej, keď ste počúvali, pozerali pravdepodobne, prišli ja som si myslel, že budem sám tu na dnes e, v tomto výbore, takže vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli. Máme veľmi dôležitú tému a máme na začiatku vypočutie, ale najskôr pri, e, schválime program. Ak nemáte žiadne pripomienky, tak môžeme program rokovania prijať bez zmien. Vidím, že žiadne zmeny pripomienky nie sú zajtra o 6.30 popoludní a podvečer budeme mať e, AOB, to znamená budú rôzne, takže prosím počkajte do štvrtka 6.30 podvečer, e, pokiaľ ide o tie ďalšie informácie, ktoré by ste chceli poskytnúť. A teraz e, ďalšie dôležité oznámenie. Zajtra o 9.00 sa bude hlasovať o návrhu správy o kreatívnom priemysle a to je spoločný e, balík a robíme na tom spoločne s e, výborom Kult ITRE. Začne o hlasovať o 10. My začneme o 9. hlasovať o kreatívnom priemysle spoločne s Kult a potom zostaneme e, v tej istej miestnosti a o 10. budeme mať naše vlastné hlasovanie Eh, pán kolega Rubik. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať predsedovi výboru ITRE, Jeržimu Buzekovi. Veľmi srdečne mu ďakujem za to, že umožnil v rámci nášho časového eh, programu eh, dať z Tour Maps peer screening – Eh, sme veľmi radi, že dnes na ITRE sú dvaja vedci, ktorí sledujú našu rozpravu. Budú tu prítomní tri dni v Európskom parlamente. Včera sa konalo veľké otváracie zasadnutie. Máme tu špecialistu na telekomunikácie a eh, jednu špecialistku, odborníčku na eh, potravinovú bezpečnosť. No a Teraz tieto tri dni v parlamente sa poslanci stretávajú s odborníkmi a potom sa stretnú aj e, naopak mimo parlamentu a takéto postupy sa veľmi osvedčili, takže ďakujeme veľmi pekne za túto možnosť. Ďakujem. My e, vítame e, tento postup a môžete sa prípadne prihlásiť s vyhnutím ruky. Aha, takže Ďakujem vám za to, že ste sa zúčastnili a že sa zúčastňujete nášho stretnutia a ďakujem aj za e, všetky e, návrhy e, e v rámci stretnutia e, e, Paul Rubik je predseda a, a organizoval všetky tie e, odujatia. Ďalšie oznámenia pondelok 21. novembra v Štrasburgu bude spoločné zasadnutie Agri Envy ITRE ohľadom implementácie novej stratégie Európskej únie v oblasti lesného hospodárstva. To je dôležitá téma. Od 19.00 do 20.30 v Štrasburgu. Pondelok 21. 19.00 20.30 Agri, Envy, ITRE stratégia Európskej únie v oblasti lesného hospodárstva. Tri výbory dovedna o tom budú rokovať. A, a teraz e, seminár o e, energetickej chudobe. Ja chcem privítať všetkých na tomto seminári ITRE. Energetická chudoba je čoraz dôležitejšou témou v Európe podľa odhadov 50 až 125 miliónov ľudí v Európskej únii, ja tomu dokonca niekedy ani neverím, ale sú ohrození práve energetickou chudobou. Sú rôzne príčiny, napríklad nízky príjem, vysoké ceny energii, malá energetická efektívnosť, ale znamená to stále to isté, hoci tie príčiny sú iné rôzne, nemajú jednoducho peniaze na platenie účtov, nech už je príčina akákoľvek. Očakáva sa, že e, prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo môže dokonca zvýšiť počet ľudí v Európskej únii, ktorí takýto problém majú, vzhľadom na určité náklady spojené s obdobím prechodu. Výbor ITRE sa týmto problémom vždy zaoberal vo svojej práci. My sa za to cítime zodpovední, len chcem pripomenúť, že v roku 2015 a v príslušnom uznesení e, smerom k Európskej energetickej únii parlament požiadal komisiu o predloženie e, oznámenia o energetickej chudobe. Ide o definíciu a e, ukazovatele energetickej chudoby a bude to sprevádzané akčným plánom e, zameraným na riešenie tieto problémy. A teraz očakávame od komisie návrh a chceli by sme vedieť, aké sú riešenia pre problém energetickej chudoby, smernica o energetickej efektivite, o e, energetickej úspornosti e, budov a e, budeme mať 5 e, legislatívnych balíkov o štruktúre trhu s elektrickou energiou v priebehu jedného mesiaca. My teda v tejto súvislosti organizujeme seminár, kde sa o tomto bude hovoriť z akademickej perspektívy a budú sa prezentovať výsledky dvoch výskumných projektov ktoré zadal výbor ITRE. A teraz by som chcel prejsť e, na konkrétne body. Ako prvý rečník ešte by som chcel dodať, že tá prezentácia bude zverejnená na webových stránkach ITRE a potom bude k dispozícii aj súhrná správa na stránkach parlamentu a Chcem pripomenúť ten 15-minútový limit, 15-minútový limit na prezentáciu. O to, na to by, o to by som chcel požiadať. A teraz prvý rečník, pani Petrova, Saska Petrova, ktorá vyučuje ľudskú geografiu na univerzite v Manchestri. E, doktorka Petrova bude hovoriť o e, krajinách energetickej e, chudoby v Európskej únie z akademického uhlu pohľadu je teda veľmi dobre pripravená na túto tému a stretnutie s nami, pretože vyučuje na škole pre životné prostredie, vzdelávanie a rozvoj a je riaditeľkou um, um Centra pre správu životného prostredia v univerzite, na Manchester, v univerzite v a takisto je uh, výskumným koordinátorom Eh, poradného orgánu pre eh, odolnosť miest v rámci eh, Manchesterského urbáneho inštitútu a Takže sa zaoberá otázkami energetickej chudoby a zraniteľnosti. Pani Petrova, máte slovo. Ďakujem. Takže ma počujete. Ďakujem vám. Dobrý deň všetkým. Je pre mňa potešením, že môžem hovoriť tu na tomto fóre a chcem všetkým organizátorom poďakovať za to, že ma pozvali na, tento, na ten, tento seminár. Tento seminár opäť ukazuje, že energetická chudoba e, sa teší čoraz väčšej e, politickej a vedeckej pozornosti v Európskej únii a už sa vlastne stala súčasťou oficiálneho lexikónu inštitúcií v Európskej únii a je plne integrovaná do tretieho energetického balíka ako aj do rámca energetickej e, únie. Ja dnes budem hovoriť stručne o e, vedeckých dôkazoch a výskume ohľadom energetickej chudoby v Európe. Na začiatku prezentácie by som chcela povedať, že energetická chudoba sa e, vníma a používa rôznymi spôsobmi ako pojem v Európskej únii E, máme tu termíny ako palivová e, chudoba, neplatenie e, a mm, zima podobne v domácnostiach. To sa používa ako alternatívne termíny energetickej chudoby. Toto slovo pochádza zo Spojeného kráľovstva, kde sa o probléme písalo a publikovalo veľmi vyčerpávajúcim spôsobom heating and other energy services. Takže energetická e, chudoba, to vlastne znamená aj palivová chudoba, kde ľudia musia 80 svojich príjmov vynakladať na e, tieto e, komodity. John Hills poskytol obšírne vysvetlenie, čo táto definícia môže všetko znamenať. A navrhol novú definíciu v kontexte Spojeného kráľovstva, e, vychádzajúceho z nízkych e, cien a vysokého, vysokých príjmov, definície vysok, nízkych cien a vysokých príjmov. E, profesor Buzarovský, pán doktor Thompson a ďalší takisto sa snažili definovať globálnu definíciu alebo sformulovať globálnu definíciu E, tejto e, chudoby. Nejde len o e, tú súčasnú situáciu energetických chudobných domácností, ale aj o to, aké dôvody môžu viesť k energetickej chodobe alebo aké okolnosti môžu vyústiť v tom, že sa ocitnú takéto domácnosti v takej situácii alebo že sa s nej dokážu aj nejakým spôsobom dostať takže domácnosti sa môžu dostať a potom aj oslobodiť od e, energetickej chudoby. A naša definícia teda postihuje takú situáciu, kde, je, e, sú, kde máme kombináciu rizikových faktorov, ktoré môžu viesť k energetickej chudobe. To znamená, že domácnosť nemá možnosť, e, nemá prostriedky na nákup energetických služieb v dostatočnom e, množstve. A bolo veľa akademikov, ktorí e, argumentovali za a proti spoločnej európskej definícii energetickej chudoby. Pán Thompson a mnoho ďalších zdôraznili, že spoločná definícia energetickej chudoby v rámci Európskej únie môže zvýšiť uznanie a politickú viditeľnosť tohto problému v Európe, ale zároveň môže vlastne vyriešiť aj niektoré z terminologických otázok, lebo ako som povedala, niekedy vnímame energetickú chudobu rôznymi spôsobmi. No a po tretie, to, čo máme dnes, skutočne môže viesť k synergickým efektom v politikách, tým, že sa spoja rôzne oblasti sociálnej politiky, priemysel, e, zdravotnícke politiky, ako aj politiky e, v oblasti e, čistejších energií, v oblasti elektrickej energie a plynu. Ďalší kolegovia boli e, a sú proti takejto spoločnej definícii, pretože podľa nich spoločná definícia môže skutočne vymazať tie konkrétne geografické okolnosti, napríklad rôzne socioekonomické okolnosti, politické okolnosti a aj regionálne aspekty a okolnosti, ktoré existujú v Európskej únii. tie hybné e, sily energetickej e, chudoby v Európskej únie, to je niečo, čo sa e, čoho chápanie sa v podobných rokoch podstatne zlepšilo. Identifikovali sa tri kľúčové faktory ceny energií, príjem domácností a nízka energetická účinnosť obydlí. Takže toto je ten trojuholník, ten taký tradičný politický alebo tá tradičný e, trojuholník politík a rizikových e, faktorov, ktoré sa používali na vysvetlenie energetickej chudoby. A nízka energetická účinnosť sa zdôrazňuje ako jeden z kľúčových e, prvkov spoločne s tými ostatnými, pretože vedie k nízkej e, úrovni e, pohodlia, e, vlhkosti a pliesni Eh, v domácnostiach. Tu chcem zdôrazniť, že tieto hybné síly eh, energetickej chudoby, eh, ktoré sa vnímajú ako priesečník nízkych príjmov cien a energetickej efektivity, to je niečo, čo skôr súvisí e, skutočne s tým, s, to, s tým hmotným nedostatkom a nie len s nízkymi e, príjmami ako takými. Ide tu o rodiny s deťmi, penzistov a podobne. Títo sú náchylnejší na energetickú chudobu. A e, okrem toho Samozrejme, riešenie spočíva vo v efektívnejších vykurovacích zariadeniach a v výhodnejších schémach poskytovania dodávok energií, zohľadňujúcich situáciu nižších príjmových skupín a my vieme, že domácnosti v tom sektore prenajímaných bytov môžu práve byť vystavené vysokému riziku energetickej chudoby. My nemáme spoločnú definíciu toho, čo energetická chudoba vlastne znamená. Je v Európskej, a preto je v Európskej únii ťažké eh, pochopiť eh, tie mm, mechanizmy alebo eh, tie procesy, ktoré prebiehajú a vedú k energetickej chudobe mnohí e, výskumní pracovníci sa zameriavajú na nízke príjmy a prieskumy príjmov a rozpočtov domácnosti, ale tie e, premenné v týchto prieskumoch sú rôzne a v závislosti od toho, ktoré ukazovatele výskumní pracovníci používajú, potom dostávame rôzne výsledky 50 až 160 miliónov v domácnosti v Európskej únii podľa týchto výskumov by, výskumov by mohlo e, trpieť energetickou chudobou. V odbornej literatúre e, je, sa uvádza, že energetická e, chudoba sa vyskytuje naprieč Európskou úniou a že tá miera je najvyššia v južných a východných krajinách, ako to vidíme tu na mape. Rôzne ukazovatele ukázali, že miera energetickej chudoby je najvyššia v Bulharsku, na Cypre a v Rumunsku. Dôvody sú tu rôzne. Mnoho vedeckých e, prác zdôrazňuje, že <coughs> vysoké, vysoká miera v energetickej chudoby v postsocialistických krajinách súvisí s nárastom cien a liberalizáciou národných energetických trhov. Moji kolegovia, pán Buzarovský a pán e, Tirado Herrero, ukázali, že tie ceny energií narástli o 33 v Polsku, 22 v Českej republike a 69 v Maďarsku medzi rokmi 2006 až 2011 miera energetickej chudoby bola je, a je vysoká aj v, južne, v južných e, štátoch Európskej únie v dôsledku neefektívneho vykorovania. V juhoeurópskych krajinách je to ovplyvňované aj tým, že počas leta je potrebné chladiť domy. Podľa dát EU Silk sa odhaduje, že približne jedna tretina respondentov v 8 štátoch pri Stredozemnom mori, ktorí sú členovia EÚ, e, ľudia v týchto štátoch nie sú schopní chladiť primeraným spôsobom svoje domy v lete. Úsporný režim v Grécku ovplyvnil takisto aj čísla energetickej chudoby v tomto štáte. Potenciálne Relevantné e, sú aj faktory energetickej tranzície, môžu ovplyvniť energetickú chudobu. Toto pán Jirži Buzek takisto spomenul, a je to pravda. Tieto tranzičné procesy sprevádzajú dekarbonizáciu hospodárstva a tieto procesy môžu negatívne ovplyvniť nízkoprímové domácnosti, keď sa napríklad bude investovať do solárnej energie a iných obnoviteľných energií a ak to bude disproporčne rozložené tieto náklady na koncových spotrebiteľov cez faktúry na energie. Takisto sa zvyšujú tým e, dane skôr na e, benzín a naftu, ale to má menšie dopady na chudobné domácnosti ako zvyšovanie cien energií. Viaceré štúdie to dokázali. Mnohí akademici tvrdia, že univerzálne dotácie na ceny energií nie sú efektívnym nástrojom na prerozdelenie príjmu, pretože domácnosti s vysokými príjmami zvyčajne spotrebovávajú viac energie v porovnaní s chudobnými domácnosťami a preto podpora príjmu cez systém sociálneho zabezpečenia by bola efektívnejšia. Iné nepriame metódy by mohli zahrňať napríklad podporu verejnej dopravy, systematické dovybavovanie e, bytového fondu a tak ďalej. A takisto dekarbonizácia by mohla byť spravodlivejšia, keby to bolo financované z daní z príjmov a nie e, rôznymi príplatkami na energetické faktúry. E, tu v záveroch som zhrnula moje hlavné body, ale viem, že nemám veľa času. Ja už som vlastne povedala všetko, čo je uvedené tu medzi tými závermi, takže nebudem to už opakovať. Ale chcem ešte na záver povedať, že som tu pripravila zoznam ďalšej literatúry. Ak vás to zaujíma, ak chcete e, získať viac informácií o tejto téme, vidíte tu zoznam kníh. A takisto chcem spomenúť, že prebieha projekt ktorý sa týka energetickej chudobe v niektorých najpostihnutejších štátoch vo východnej Európe. Je to Maďarsko, Česká republika a Poľsko. Pracujeme v troch mestách a spolupracujeme so stovkami domácností a urobili sme vlastné štúdie o tejto téme. Tam ste videli mapu jednej štvrte mesta, ktorú mapujeme. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí predseda. Ďakujeme za túto prezentáciu. Bolo to veľmi zaujímavé. Ďalším rečníkom je Benjamin Greiner, výskumník na Ökoinstitút Berlín. Benjamin Greiner je vzdelaním politológ, ktorý sa zameriava na trvalo udržateľný rozvoj. Jeho expertíza v oblasti politiky a ekonomiky a v oblasti klimatických zmien a medzinárodného rozvoja a technologickej tranzície. To spomínala aj pani Saska Petrová. E, sa teda využíva e, na Ökoinstitúte v Berlíne. Od roku 2014 pracuje na o problematike dizajnu, hodnotenia, monitorovania, politík, znižovania dopadov na životné prostredie na úrovni nemeckého spolkového štátu a takisto na európskej úrovni. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, dobrý deň. Som veľmi rád, že sa môžem vyjadriť tu pred parlamentom. Ďakujeme organizátorom za pozvanie. Predstavím štúdiu z minulého roka ktorú e, zadal výbor ITRE a týka sa to situácie energetickej chudoby vo viacerých členských štátoch EÚ, o tom, aké stratégie proti tomu sa dajú použiť a takisto hodnotíme e, rôzne problémy, ktoré má politika, e, ktorá sa snaží bojovať proti energetickej chudobe. Toto sú teda naše témy. Na obrazovke je to prieskumná štúdia, to znamená, že zbierame dáta, ktoré môžu byť relevantné pre energetickú chudobu a hľadáme rôzne vzorce, e, modely, ako to funguje. Netestovali sme žiadne hypotézy, my si robíme iba prvú predstavu o tom, čo sa vlastne v tejto oblasti deje v Európe. Čiže zhromažďujeme verejne dostupné údaje, správy z členských štátov. Takisto vedieme rozhovory s expertami, ktorí robia takéto výskumy v členských štátoch. Energetická chudoba to je problém v celej Európe. Ako doktorka Petrová spomenula, nebudem zachádzať do detajlov. Vidíte, že je to problém mnohých členských štátov. Nie je to obmedzené iba na nejaké bohatšie alebo chudobnejšie členské štáty, alebo na severné alebo južné štáty. E, týka sa to aj štátov na severe, aj členských štátov na juhu EÚ. Nemôžeme zachádzať do detajlov v prípade všetkých členských štátov, takže sme vy, vybrali určité členské štáty aj na juhu, aj na severe, aj e, vysokopríjmové členské štáty, aj nízkopríjmové členské štáty a e, vybrali sme štáty zo starej 15 aj z novej desiny členských štátov EÚ. Prvé závery našej štúdie sú takéto pra, e, ceny stúpajú vo všetkých členských štátoch. To môže byť problém pre ľudí, ktorí trpia energetickou chodobou v budúcnosti. Je to len uh, zľahka prepojené na makroekonomické indikátory a vo väčšine členských štátov sa to uznáva ako problém, ale nie vždy je to na agende ako osobitný bod politický, ale vo všeobecnosti sa o tom diskutuje, väčšinou je to súčasťou inej širšej politiky, ale už sa o tom hovorí vo väčšine štátov. Každý štát definuje um, tieto problémy ale iným spôsobom, je tam iná história riešení a problematiky. Takže začneme konkrétnymi štátmi. Írsko je to západný členský štát s vysokými príjmami, ale napriek tomu je zasiahnutý energetickou chudobou a je to jeden zo štátov, ktorý tým trpí najviac v EU. 20-percentná je tu miera um, energetickej chudoby, čiže ľudia viac ako 20 príjmu vydávajú na, na energie a viac ako polovica ľudí medzi najchudobnejšími eh, domácnosťami je tým postihnutá. V Írsku sú veľmi vysoké náklady na kúrenie, lebo je tam veľa vykurovacích dní a takisto budovy majú nízku kvalitu izolácie. Írsko má rôzne politiky. Je tu jedna politika, ktorá sa snaží renovovať budovy a zvyšovať energetickú činnosť budov a potom ďalšia politika je to finančná schéma e, pre pomoc na platenie faktúr. Potom sú tam sezónne príspevky a takisto účelovo viazané príspevky. Mnohí ľudia v Írsku využívajú ropu na kúrenie a existuje tam e, tzv. nástroj Better Energy Communities, kde sa ľudia združujú, aby získali lepšie ceny e, na energie a takisto tzv. poukážky na ropu Oil Stamps. E, ďalší štát Francúzsko, tam má zaujímavú definíciu energetickej chudoby. Tam takisto sa uplatňuje 10-percentné číslo, ale ve, e, vo Francúzsku energetika alebo energia je e, definovaná ako základné právo, čiže spoločnosti nemôžu odstaviť ľudí v zime od e, energie, od kúrenia, i keď nie sú schopní platiť faktúry. Viac ako tretina domácnosti je postihnutá Francúzsko využíva hlavne sociálne nižšie tarify pre e, chudobnejších ľudí a potom je tam e, e, schéma Habité mieux, ktorá umožňuje chudobnejším ľuďom izolovať svoje domácnosti. A to je celkom efektívny program, ale využíva ho iba menšina 50 tisíc domov v roku 2014 bolo renovovaných, ale energetickou chudobou je postihnutých 3,5 milióna domácností, čiže sú to malé čísla. Bulharsko. E, východné štáty EÚ sú veľmi zasiahnuté energetickou chudobou a Bulharsko nie je výnimkou. Majú jedny z najnižších príjmov v EÚ, majú staré domy, 50 populácie je ohrozené všeobecnou chudobou a väčšina z týchto ľudí trpia energetickou chudobou, dôsledky sú zdravotné problémy, predčasná smrť a tak ďalej. V Bulharsku je to naozaj veľký problém. Ďalší problém je nedostatok dát o bytovom fonde, o obyvateľstve vo všeobecnosti a nie sú finančné zdroje na pomoc pre týchto ľudí. V Bulharsku máme sociálnu politiku, ktorá pokrýva aj kúrenie, ale je nastavená tak, že aby ľudia e, boli schopní vykúriť jednu miestnosť v zime, takže je to naozaj absolútny základ, absolútne minimum. No a potom na záver tu máme Spojené kráľovstvo. Diskusia o energetickej chudobe v Británii prebieha od 80. rokov. A oni teraz používajú indikátor e, low income high cost čiže nízke príjmy, vysoké náklady. Čiže nesústredia sa iba na faktúry, ktoré ľudia platia, ale je to model hypotetických um, faktorov ako um, výdavky, ale aj uh, stav bytu a tak ďalej. Pretože sú ľudia, ktorí šetria, platia majú za energiu, ale v skutočnosti je im zima doma. A tento, faktor, e, tento indikátor je schopný to pokryť. Samozprávne orgány e, riešia e, túto problematiku, čiže sa o to, zaujíma, sa o to stará napríklad Wales alebo Škótsko. A takisto na centrálnej úrovni existujú e, napríklad povinnosti pre energetické spoločnosti takisto riešiť energetickú chudobu. A v roku 2017 sa tieto právomoci budú ďalej prenášať na nižšie úrovne štátnej správy. Aká je história týchto politík? Máme tu trojkrokový prístup. V prvom kroku ide o zacielenie a definíciu, kto je vlastne energeticky chudobný a definovanie politiky. Druhým krokom je začiatok implementácie a aplikácia finančných programov, e, sociálne tarify, a tak ďalej. No a potom tretí krok je implementácia. Tu si musíme klásť otázku, či naozaj sa zlepšuje situácia týchto ľudí alebo nie. Takže v rámci toho prvého kroku zacielenie, ako definujeme energetickú chudobu? E, prístup na základe výdavkov je jednoduchý. Kladieme si otázku, koľko tí ľudia platia za energiu. Ak je to viac ako 10 ich príjmov, tak ich definujeme ako energeticky chudobní ľudia v Španielsku a Spojenom kráľovstve je problém ten, že mnohí ľudia platia málo za e, faktúry na energie, um, pretože šetria, ale potom trpia chladom. Čiže preto existuje ten indikátor e, pre nízky príjem a vysoké náklady, ktorý je presnejší, ale má aj nevýhodu, že je veľmi náročný na spracovanie údajov, náročný na prácu, na, na podchytenie je potrebné získať obrovské množstvo údajov o bytovom fonde a v Spojenom kráľovstve sa síce vláda snaží zbierať údaje, vedecké údaje, ale aj tak tento indikátor sa veľmi ťažko spracováva. A ďalšia vec, keďže nemáme definíciu energetickej chudoby. Môže sa toto riešiť cez sociálnu politiku. Napríklad v Nemecku v sociálnych dávkach je určitá zložka, ktorá je určená na e, faktúry za energie, ale aj tak tým nezachytíme, či sme energeticky chudobní alebo nie. Tu máme jednu veľmi dôležitú vec. Nízky príjem neznamená automaticky energetickú chudobu, ani zlý bytový fond neznamená automaticky uh, ne, e, automaticky energetickú chudobu, a, ale vidíme tu prienik týchto množín. Otázkou je, či pokrývame tú správnu skupinu, či ten ľavý kruh alebo pravý kruh. Musíme zacieliť tú cieľovú skupinu alebo nadefinovať cieľovú skupinu presne. Ďalší krok, identifikácia. Musíme nájsť tých energeticky chudobných uh, uh, ľudí. Výskumníčka Brenda Boardman odhaduje, že v Spojenom kráľovstve menej ako štvrtina financí sa dostane naozaj k energeticky chudobným osobám. Čiže identifikácia energetických chudobných osôb, to je ten najväčší problém. Je nedostatok dát, je ťažké získať tieto dáta, zverejňovať ich a na základe nich vytvárať politiky. Uchádzať sa o sociálne dávky, e, to je vlastne aj stigma v spoločnosti a, je ťažké dosiahnuť, aby aj bežní príjemcovia sociálnych dávok v Spojenom kráľovstve e, sa špecificky uchádzali o e, dávky na energie. Ale je tu jeden pozitívny aspekt. Je dobre, keď sa to prenáša na nižšie úrovne štátnej správy a samozprávy, ako napríklad vo Francúzsku. Pretože na tejto úrovni je lepšie, je ľahšie identifikovať energetických chudobných ľudí. Keď tá definícia je e, flexibilná, je to veľmi e, efektívne. Veľmi efektívne to funguje vo Francúzsku. No a e, tu vidíte v tejto tabulke dôsledky tých ťažkostí, ktoré som práve popísal. Je to aj subjektívne hodnotenie, pretože je to len prieskum na štúdia, ale ja sa chcem dostať k tomu, že vidíte tam tú zelenú časť. V týchto štátoch sa hovorí už o energetickej chudobe, ale tie menej zelené časti a e, iné farby, tie poukazujú na to, ako ťažké, neefektívne je snažiť sa identifikovať tých chudobne, e, energeticky chudobných ľudí. Mnohé štáty zápasia s tým, pretože nie sú schopné vyriešiť koreň problému a to sú vlastne neefektívne bytové fondy a nízke príjmy a kombinácia týchto faktorov. E, tie čísla sú v miliardách. Myslím, pani Boardman robila odhady pre Spojené kráľovstvo. Je to jednoducho veľa e, peňazí. 300 miliónov eur vo Francúzsku sa investovalo do programu Habité mieux, ale dostalo sa to iba k zlomku energetických chudobných osôb. Aké sú výhody a nevýhody jednotlivých politik? Máme Sociálne tarify na elektrickú energiu a energie, to sa osvedčilo v Španielsku a v Grécku, ale nerieši sa tým koreň problému, samotná príčina. V Grécku mnohí trpia energetickou chudobou a robil sa veľký finančný tlak na dodávateľov energii, ale samotní títo dodávateľia, keď znižovali ceny pre zákazníkov, potom sami neboli schopní eh, platiť odberové ceny. Ehm, ktoré oni museli platiť svojim dodávateľom. No a potom, ako je to s podporou renovácie bytových fondov, to vidíme vo Francúzsku a v Spojenom kráľovstve. Je to dobré riešenie, pretože rieši príčinu problému. Um, napríklad program Habité Mieux, 8% príjemcov programu hovorí, že ich situácia sa zlepšila, že sa znížili ich e, náklady na kúrenie a nemajú už zimu v byte v, e, ale je potrebné dobre alokovať tieto financie. Keď sa pozriete napríklad na Bulharsko, tam je problém nájsť peniaze na základné sociálne dávky, takže ale to je naozaj jediné riešenie, ktoré funguje v dlhodobom výhľade. No a druhým problémom je, že zlý bytový fond neznamená automaticky energetickú chudobu. Z klimatického hľadiska je samozrejme lepšie znížiť e, objem vykurovania, ale keď hovoríme o energetickej chudobe, mnohí ľudia bývajú v nezaizolovaných bytoch, ale napriek tomu sú schopní si zaplatiť kúrenie a netrpia. No a v Taliansku a Bulharsku sme videli príspevky pre nízkopríjmové e, domácnosti. Výhodou je nízka administratívna záťaž. E, vyplatí sa príspevok na faktúry, a to je všetko. Ale problém je, že opäť nezacielíme sa dobre na tú skupinu skutočne energetických chudobných osôb a nerieši sa tým príčina problému. Keďže toľko ľudí trpí energetickou chudobou, ako napríklad v Bulharsku, identifikácia nie mm, je dobrým riešením, pretože aj napriek tomu, že sa vyplácajú sociálne dávky, mnoho ľudí trpí energetickou chudobou, čiže Alokovanie e, fondov, to, to je e, osobitný problém. E, problémy, ktorým tu čelíme, nedostatok údajov, identifikácia energetických chudobných domácností, dostatočné príjmy, všetko, čo som už spomenul. No a ako by mohla pomôcť EÚ? Otázkou je, či je um, dobre riešiť takýto diverzný problém na úrovni EÚ. Potrebujeme samozrejme dáta o vpytovom fonde. EÚ síce ich zbiera, ale nie sú dostatočne detailné na každý členský štát. Mali by sa posilniť existujúce kanály ako Citizens Energy Forum, minimálne európske štandardy pre e, budovy. Mm, to je veľmi sporné. V Nemecku teraz máme e, bytovú krízu. No a musíme dodržiavať na úrovni EÚ princíp subsidiarity, pretože energetická e, politika je záležitosťou členských štátov EÚ. Ďakujem za pozornosť a teším sa na diskusiu. Ďakujem pekne za túto prezentáciu. Tretím rečníkom je pán Sergio Ugarde, ktorý je riaditeľom SKA Consult má viac ako 25-ročné skúsenosti v oblasti e, konzultácií v oblasti energetiky, klimatických zmien, politiky, udržateľného rozvoja. Takže pôsobil takmer na celom svete v tomto ohľade má veľké znalosti týkajúce sa energetickej účinnosti, energetickej závislosti a udržateľného rozvoja. Teda na tomto základe môžeme povedať, že musíme bojovať proti energetickej chudobe. Radi by sme si vypočuli niekoľko rád z vašej strany. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobrý deň vám všetkým. Som veľmi rád, že mám možnosť prezentovať eh, výsledky tejto štúdie o energetickej účinnosti. Táto štúdia prichádza už po štúdii, ktorú uskutočnili moji kolegovia na inštitúte, kde bol už istý prehľad sociálnych politík a politiky vo všeobecnosti. Tieto štúdie vychádzajú e, zo skúseností a výskumu, tak ako je doktorka Petrova a jej kolegovia, pokiaľ ide o definíciu energetickej chudoby a analýzy vystávajúcich rizik. Takže by som e, začal. Už vieme, že ako je to s veľkým rizikom energetickej chudoby, vieme, o aké počty ide, uvedomujeme si, že tie základné príčiny, to nie je iba nízky príjem, je to takisto energetické energia, ktorú daný dom využíva, pretože ak je tá energia neúčinná, využije sa viac tejto energie ako v inej domácnosti keď má domácnosť nízky príjem, tak samozrejme nebude schopná zaplatiť tento vysoký účet za energiu, ktorú skonzumujú. Takže energetická účinnosť je veľmi dôležitou premennou pri energetickej chudobe. Musíme sa pozrieť na energetickú účinnosť, takže je dôležité znižovať náklady a nemali by sme definovať iba sociálne politiky, teda v tom e, zmysle, že budeme dávať podporu, aby e, bola zabezpečená pre týchto odkazaných ľudí minimálna e, úroveň. Aké sú dopady? Čo je prvá otázka. Aký je dopad energetickej účinnosti v týchto nízkopríjmových domácnostiach? Ja si myslím, že to je dopad pre každého e, na planete, ale viete, to nie je najdôležitejší dopad na týchto ľudí. Ja si myslím, že najdôležitejšie práve tento sociálny-ekonomický dopad. Ja si myslím, že popri redukovaní emisí nám ide o to, aby sme zlepšili ich eh, zdravie. A takisto sa potom znižia výdavky, ktoré štát dáva na zdravotníctvo. Majú sa vytvoriť také šance, aby sa zvýšila konkurencia, schopnosť napríklad pre deti, pre štúdium. Takže viete, je to obrovská, obrovský rozsah benefitov, e, ktorý e, je sprevádzaný práve energetickou účinnosťou. Dobre, je to otázka toho platenia či neplatenia účtov. Sociálne benefity energetickej účinnosti v domácnostiach je veľmi dôležitým javom a treba sa na to sústrediť. No potom si dávame otázku, aké tu máme bariéry pri tejto energetickej účinnosti, keď je to také bežné a normálne, tak prečo je taký vysoký počet eh, týchto energeticky neúčených budov. No, ide predovšetkým o informačné bariéry. Veľma, veľmi veľa ľudí nedostáva náležité informácie, teda o tom, ako ušetriť energiu. Alebo potom informácie, ktoré sú k dispozícii, nie sú navrhnuté tak, aby zodpovedali príslušným potrebám. Potom je tu vzťah medzi nízkymi, nízkou úrovnou vedomosti a to situáciu ešte komplikuje. Nemôžeme to zovšeobecňovať. Ja si myslím, že veľmi vzdelaní ľudia vo východnej Európe nemôžu platiť tieto vysoké účty, pretože napríklad domy nie sú izolované. Druhý typ e, bariér, mm, nedostatočný prístup ku kapitálu. To znamená, že domácnosti nemajú peniaze na to, aby mohli investovať. Keď si uvedomujú, že v tom stredodobom a dlhodobom horizonte to budú potrebovať, nemajú žiadne úspory. Takže nemajú prístup ku kapitálu, keďže nemajú prístup k pôžičkám. No a tretia vec je tá bariéra založená na rôznych motívoch. Kto bude platiť tieto investície, keď ten druhý bude mať z toho benefit. Čiže ten eh, rozpor majiteľ bytov a nájomník. nájomník môže povedať, prečo by som to mal e, robiť ja, keď majiteľ tým e, len navýši hodnotu svojho bytu alebo teda majetku. No potom sa pozeráme na politiku. Politika existuje na to, aby vyriešila tieto bariéry. E, máme tri skupiny. Je to všeobecná politika energetickej účinnosti, tieto politiky sa majú zaoberať práve touto problematikou nízkopríjmových domácností. Potom sú sociálne politiky, ktoré sa snažia zmierňovať riziko energetickej chudoby. Všeobecné politiky v rovnakej miere riešia fenomén energetickej účinnosti, ale väčšinou nedosiahnu ten segment tých nízkopríjmových domácností. Čiže musia byť špeciálne politiky, ktoré sa budú orientovať práve na túto skupinu, aby tam boli tie sociálne benefity. Žiaľ, tých politik je menej. Iba málo krajín má takéto politiky, teda málo ich funguje. No ešte jeden taký odhad, týka sa toho, že asi 50 120 miliónov ľudí je ohrozených energetickou chudobou, čiže bolo by to 25 až 50 miliónov domácností Programy, ktoré boli úspešné pri riešení tohto problému, dosahujú priemer 2500 až 5000 eur na jednu domácnosť na to, aby sa zlepšila energetická účinnosť. Čiže ak e, tam dáme tie približné čísla, ten hrubý odhad, ak to porovnáme s tým, čo máme my k dispozícii, tak reálne by to bolo 55 až 100 miliard eur investícií na vyriešenie problému energetickej účinnosti v domácnostiach. Čiže to je taký hrubý odhad. No, boli by sme potom schopní dosiahnuť e, časť cieľov energetickej únie to sú teda tie všeobecné zistenia. Potom sme sa sústredili na 6 odporúčaní so špecifickými odporúčaniami. Takže poprvé, prvé odporúčanie. Pani doktorka Petrova už povedala, že tie, tie diskusie o energetickej chudobe začali pred niekoľkými desaťročiami pre všetkým Spojenom kráľovstve No a teraz vlastne v celej Európe môžeme hovoriť o energetickej chudobe. Nemáme spoločnú definíciu energetickej chudoby na európskej úrovni. A takisto nemáme definíciu odkázaných e, občanov. Máme tu pro a kontra našim záverom je, že je lepšie mať spoločnú definíciu Isté, že existujú rozdiely geografické veľké rozdiely, takže jednotlivé krajiny môžu samé definovať e, svoju definíciu energetickej chudoby. Ale potrebujeme spoločnú definíciu. Prečo? Pretože je to právna definícia a smernica sa môže sústreďovať na to, čo robiť a čo nerobiť, pokiaľ ide o energetickú chudobu. Smernica o energetickej účinnosti Berie sa do úvahy e, výkonnosť e, v smernici, bude mať e, novú verziu, druhé odporúčanie. Popri sociálnym benefitom potrebujeme riešiť problém energetickej účinnosti v nízkopríjmových domácnostiach. Chceme dosiahnuť naše klimatické ciele 6 emisí CO2 pochádza práve zo sektora domácností. A to znamená, ak chceme dosiahnuť e, klimatické ciele, všetky domácnosti, či už sú níz, nízkopríjmové alebo nie, všetky musia byť v budúcnosti energeticky účinné. To znamená, že tie nízkopríjmové musia byť takisto energeticky účinné. No to musíme vyriešiť problém nielen len zo sociálnej perspektívy, ale z viacerých hľadísk. Takisto, pokiaľ ide alebo zapojením klimatickej politiky Európskej únie. dostávame správy zo, člen, z členských krajín, že všetky segmenty musia identifikovať e, prekážky, ktoré ešte stále existujú na ceste k riešeniu problémov v nízko e, v domácnosti a s nízkym príjmami. Takže je dôležité stanovovať e, subciele pre tieto dotknuté skupiny. No a potom e, energetická výkonnosť, ktorá zodpoveda požiadavkám minimálnej energetickej výkonnosti. Odporúčania. Explicitne ide o to, aby sa podporili sociálne benefity ak hovoríme vo všeobecnosti, musíme explicitne vyjadriť, že to musí privodiť e, sociálne benefity. Bolo by dobré obmedziť kontraproduktívne efekty ako rebound efekt, to znamená toľko, že sa bude spotrebovávať menej energii, ale budete potom spotrebovať energiu na iné účely. Takže špecifické odporúčanie znie, že smernica o energetickej účinnosti a smernica o spotrebe energie e, vyžaduje od členských krajín, aby brali do úvahy takisto povinnosti vzdelávať. Členské krajiny môžu komunikovať o týchto viacnásobných benefitoch. Čiže to je niečo, na čom budeme musieť ešte ďalej pracovať. A v tom zmysle, že jednotlivé krajiny sa budú od seba navzájom učiť. Ďalej bude treba integrovať opatrenia, ktoré sa zaoberajú týmito bariérami, ktoré e, platia pre tieto špecifické e, domácnosti s nízkymi príjmami. Smernica o energetickej účinnosti sa zaoberá problematikou v preambule a treba brať do úvahy tieto úvahy. Sú to e, limity, e, ktoré sa týkajú prenájmu bytov. Je v Holandsku máme takýto príklad, kde sa renovovali budovy, ktoré boli postavené po druhej svetovej vojne, mali veľmi nízku účinnosť, bez toho teda by sa menilo nájomné. Energeti- teda smernica o energetickej účinnosti bude potom vypovedať o bariérach, o komunikovaní e, benefitov pre jednotlivé, zúčastnené strany. Myslím, že najdôležitejšie odporúčanie z mojej strany je, že výber špecifických politík by eh, malo byť na zváženie členských krajín. Poprvé, implementácia štrukturálnych politík, čiže nie iba jedného malého programu. Štrukturálna politika už existuje na Novom Zélande a v Spojených štátoch s veľkou úspešnosťou. V Európe máme veľmi pekné príklady. Jedným z príkladov je E, Írsko, kde sú takéto príklady domov, potom program v Škótsku, ďalej e, príklad z, z Nemecka. Čiže oni tu už majú všetky tie prvky, ktoré vedú k tomu, že politika energetickej účinnosti sa zmenila na úspešnú politiku, čiže je dôležité mať právne, správne informácie, po druhé audity, energetické audity. Samozrejme, energetický audit identifikuje, kde a čo sa môže v domácnosti zlepšiť. A po tretie, pomoc pri e, renovácii s prístupom ku investíciám, či už ide o parciálne financovanie alebo celkové financovanie financovanie. A ja si myslím, že tieto reformácie by sa mali začať skôr izoláciou týchto domov. Niekedy je tu možnosť, že ozaj môžeme spraviť niečo lepšie. Ešte posledná vec, a tým budem končiť. Členské krajiny by mali použiť infraštruktúrne e, fondy E, v súvislosti e, s európskymi politikami. Hovorím hlavne o kohezných fondoch, e, o Európskom fonde pre strategické investície a o Európskom sociálnom fonde. Tieto fondy by sa mali takisto využívať na financovanie energetickej účinnosti. Pán predseda, ďakujem pekne. Ďakujem vám za veľmi výdatný prejav a prezentáciu No a teraz nasleduje diskusia otázky a odpovede. V prvom rade požiadam koordinátorov alebo ich náhradníkov, nevidím ich tu veľa. Ten prvý za SND, pani Griffin, prosím. On behalf of SND. Za SND. Ďakujem. Ďakujem za prezentáciu. Myslím si, že my už sme všetci konvertovali na túto ideológiu, takže nám to nemusíte vysvetľovať v tomto výbore e, tak, e, e, alebo teda nech, ne, nemáme odlišný názor. A, a samozrejme, to, čo ste povedali, veľmi úzko súvisí s tým, čo ja aj moji kolegovia tu v tomto výbore robíme ja e, tu zastupujem severozápad e, Anglicka v tomto výbore, takže e, ten, tá otázka, tá dilema jesť alebo kúriť, to poznáme. A španielský kolega zasa povedal, že v lete umierajú ľudia, pretože si nemôžu dovoliť zapnúť klimatizáciu. Takže my tu máme tú dilemu medzi kúrením, chladením alebo potravou. Energia nie je len komunitou a energia by mala by byť základným sociálnym právom a budeme na tomto ďalej pracovať. Všetky odporúčania vo vašej prezentácii e, súvisia s celým tým legislatívnym rámcom, ktorý by mal viesť k tomuto cieľu. To znamená, e, spotrebitelia by mali byť automaticky informovaní o najnižších tarifách. My samozrejme sa na tom budeme snažiť pracovať. 3 milióny e, domácností by sa mohlo renovovať, 7 miliónov ľudí by sa mohlo pozdvihnúť e, z chudoby, ak by sa E, riešila táto problematika. Toto sú veľmi často tí najchudobnejší obyvateľia, takže e, e, často na jednej ulici sú domy, ktoré sú v osobnom vlastníctve, ktoré sú prenajímané a podobne. Toto všetko treba riešiť. Ako riešiť otázky renovácie, ak napríklad na to ten nájomník nemá dostatočný kapitál. Nejde tu len o sociálne riešenia, ale i o COP21 na eh, riešenia otázok súvisiacich so zmenou eh, klímy. A v roku 2017 eh, chceme spustiť iniciatívu Good Data, dobré údaje, a chceme spoločnú definíciu energetickej chudoby, e, pretože ju potrebujeme, hoci sme tam ešte nedospeli. My potrebujeme zároveň výmenu osvedčených postupov. Škótsko, Nemecko, už na tom pracujú, ostatné regióny zaostávajú, napríklad Bulharsko, Liverpool, e, e, Rumunsko by malo takisto e, sa zapojiť. Takže sociálne politiky, ekonomické politiky treba zabezpečiť, aby všetky členské štáty boli dobre informované. Ja tu zastupujem ženy, ktoré s hrôzou pozerali na e, účty za energiu e, na Jersey. Takže ľudia, ktorí jednoducho nemajú prostriedky na e, energie, nemôžu byť jednoducho odpojení. Ďakujem teraz pán Henkel za VCR. Nuž, ja by som nepovedal, že všetci tu e, sú úplne zajedno s vašim prístupom, napríklad ja nie. E, tí, ktorí sú zodpovední za zvyšovanie cien energií, teraz majú naraz obavy z toho, aké účinky tieto ceny majú na chudobných. Ja chcem, aby sme si uvedomovali toto prepojenie a o tom som tu dnes do poludia nič nepočul. A okrem toho je veľmi nešťastné, že sú ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť energiu, zaplatiť energiu. Ale zároveň je rovnako dôležité uvedomiť si, že sú ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť potraviny, alebo bývanie, alebo odev. Mali by sme mať teraz tie programy pre chudobných, e, ktorí trpia rôznymi týmito typmi nedostatkov, aby prežili. Samozrejme, treba mať politiku na riešenie chudoby. Máme aj environmentálnu politiku na riešenie otázok zmeny klímy, máme energetické politiky, ale ak teraz budeme zmiešavať e, sociálne politiky, politiky pre chudobných a podobne, obávam sa, že budeme nakoniec tu mať v podstate veľmi drastické a čudné intervencie štátu. Ja teda nie som presvedčený o tom, že, e, tento problém, treba, že by sme mali tento problém riešiť takto. Ďakujem, Klod. E, ďakujem, Jesse. E, chudoba je chudoba, to by som chcel povedať na úvod. V Európe máme obrovský problém nedostatečné e, riadenie e, hospodárskej krízy a podobne. A toto všetko e, dotlačilo milióny Európanov, ktorí neboli chudobní, do chudoby. Hovoríme, hovoríme teda o tom širšom kontexte, o tých širších súvislostiach. A energetická chudoba je špecifická otázka. A ja sa domnievam, že sú dve oblasti, ktoré treba zmieniť špecifická situácia e, bývalého sovietského bloku, e, kde máme kultúru neúčinnosti a kultúru podporovaných sú e, štátom podporovaných cien energií. A potom tu máme na druhej strane kúpnu sílu Dánska a Nemecka. Veľmi súhlasím s tým, že potrebujeme spoločnú definíciu a a e, takisto treba zabezpečiť, aby to, čo je zelené, nebolo identifikované s energetickou chudobou. A po druhé, ide tu o to, aká je štruktúra politiky energetickej e, účinnosti. Tá vychádza v Európe eh, z, zo situácie ľudí z eh, vyšších príjmových skupín. Máme eh, tu samozrejme na jednej strane internet, a na druhej strane otázku peňazí, ako sprístupniť kapitál, ako sprístupniť informácie, tak aby boli ľahko dostupné pre ľudí, ktorí nemajú univerzitné vzdelanie keď sa pozrite na podrobné formuláre niektorých programov pre energetickú efektivitu, tak práve to sú tí ľudia, ktorí tam figurujú. Takže energeticky inteligentná Európa potrebuje program, ktorý by spojil všetkých eh, najlepších aktérov v oblasti energetických politík v Európe a treba sa zamerať na nízkopríjmové domácnosti a potom po druhé treba lepšie využívať rozpočet Európskej únie, štruktúru, štruktúrálne fondy, e, Európsky sociálny fond, e, kohezné fondy. Takže mm, máme tu konkrétny a špecifický problém a mali by sme viac využívať štruktúrálne fondy, Junckerov investičný e, fond a peniaze zo so sociálnych fondov Európskej únie. Tak, aby ľudia mohli renovovať svoje obydlia, domácnosti a mali prístup ku kapitálu, ktorý na to potrebujú. Včera komisia oznámila nový plán EcoZine a e, týka sa to efektívnych a úsporných e, energetických zariadení som rád, že pán Juncker a pán Timmermans konečne uznali, že ekodizajn, označovanie, prosto ekologické označ- alebo označovanie ekologickej e, účinnosti výrobkov skutočne prináša pozitívne výsledky, ako sme toho boli svetkami vo Švedsku. Takže pán Silikiotis Zague, koordinátor. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať e, rečníkovi. Je pravda, že e, istá časť, e, podstatná časť alebo veľká časť e, obyvateľstva je obeťou energetickej chudoby a súvisí to práve so spotrebou elektrickej energie a vykurovaním a používaním klimatizácie. Treba teda prísť s nejakou definíciou energetickej chudoby. Súhlasím s kolegyňou za sociálnych demokratov. Je to potreba, požiadavka a základné právo. To znamená, aby všetci mali prístup k dostatočným zdrojom energie za prístupné ceny. Takže hovoríme o politických a sociálnych opatreniach, podpore zraniteľných skupín a o podpore energetickej hospodárnosti a účinnosti. Pokiaľ ide o distribučné siete energie, ak budú naďalej súkromné, nevyriešime tento problém energetickej chudoby. Takže tieto štruktúry, tieto siete, rozvodné siete by mali byť vo verejnom alebo štátnom vlastníctve tak, aby naplňali potreby občanov. E, neoliberálne úsporné politiky sa uberajú opačným smerom a obyvateľia nemôžu uspokojovať svoje základné potreby. To znamená e, prístup k potrave a k energii. Potom tu máme opatrenia. v prípade ktorých jednoducho nestačí poskytnúť eh, pomoc v rámci nejakej politicky, eh, sociálnej politiky. tá skutočná pomoc by mala byť taká, aby sa zabezpečil prístup občanov k energiám. Uvediem príklad. V Grécku máme teraz veľmi chudobné oblasti a máme tam e, distribučné siete zemného plynu napríklad. Ale mnoho rodín k takejto energii nemá prístup, pretože nemajú prostriedky na investovanie do takéhoto prístupu. Treba teda riešiť aj takéto mechanizmy. Ďalší príklad, to sme e, uviedli do praxe na Cypre. Je to systém, e, prostredníctvom ktorého pomáhame nízkopríjmovým domácnostiam investovať do solárnych panelov a prostredníctvom produkcie elektrickej energie e, týmto spôsobom sú títo ľudia schopní platiť faktúry za elektrickú energiu. Takže takto pomáhame a pomáhame tým rodinám, aby mohli takéto investície urobiť. Potom tu máme otázku energetických ostrovov. Sú členské krajiny EÚ, e, ktoré a regióny, ktoré nie sú napojené na veľké energetické siete. Takže nemajú prístup k takýmto e, energiám za nízku cenu. Je teda celý rad tzv. energetických ostrovov, ktoré musia dovážať palivá, fosilné palivá, tradičné fosilné palivá a nemajú prístup k európskym sieťam, distribučným sieťam. A myslím, že to je problém, ktorý Európa musí riešiť. Nemôže to riešiť e, členské štáty izolovanie. Ďakujem, pán kolega Kolíček, e, podpredseda. Ďakujem, pán predseda. E, kolega za zelených, ktorý diskutuje s pánom predsedom, povedal, bol na poli pravdu, na poli e, hlúposť. Kultúra efektívnosti a lacnej energie v krajinách bývalej východnej Európy spôsobuje problémy. To povedal, veď to je hlúposť. Tá energia bola lacná všade. V západnom Nemecku, na východnom Nemecku, vo Francúzsku, v Belgicku, tá bola lacnejšia dokonca v Anglicku, lebo oni mali svoje zdroje. A ak tu budem porovnávať, aké sú možnosti človeka, ktorý má plat e, český alebo bulharský, priemerný plat, to znamená, jedna, to je jedna tretina ľudí, ktorí majú priemerný plat. A keď to porovnám s priemerným platom v Nemecku alebo vo Francúzsku, tak je absolútne jasné, že to isté zariadenie si väčšina tých ľudí v strednej a východnej Európe jednoducho nemôže z finančných dôvodov dovoliť. A musím sa skutočne smiať na tom, že v Liverpoole chudáci majú strašne horko, no tak nech si zatiahnu rolety. Ja som bol v Liverpoole, to nie je Južná Európa. A Anglicko zistilo, že existuje účinnosť, energetická účinnosť, len vo chvíli, keď sa ceny energií zvýšili. My sme tam totiž začali vyvážať obrovské množstvo dvojskiel, e, aby sa zlepšili izolačné vlastnosti ich domov, ktoré majú len jednoduché e, okna s jednou tablou. A Keď si porovnáte tie najbohatšie a najchudobnejšie krajiny, tak tie príjmy sú jednak desiatim. Takže o čom sa chcete tu baviť, keď máme tak obrovské rozdiely v príjmoch, dokonca aj v minimálnej mzde? E, až keď sa toto e, vyrovná, môžeme hovoriť e, o nejakej spoločnej definícii, pretože ak budeme hľadať spoločnú definíciu chudoby, energetickej chudoby, medzi chudobnými a bohatými krajinami, no tak potom z toho vyjde to, že v Bulharsku cez vyše 50 ľudí je energeticky úplne mimo, kým v takej, fran, takom Francúzsku, v Spojenom kráľovstve alebo v Beneluxe, kde sú tie mzdy úplne niekde inde v porovnaní s prakticky rovnakými cenami energií naprieč Európskou úniou, tak všetky tie opatrenia ako izolácia domov, dvojsklá, trojsklá izolačné, použitie rôznych moderných spôsobov, napríklad fotovoltaické panely na strechách a podobne. Toto všetko je možné. A to je tá základná vec, ktorá nám uniká. Hm, ďakujem, pani Spiráky. E, prepačte, ja som vás predtým nevidel, e, takže sa ospravedlňujem. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ja v prvom rade chcem poďakovať e, všetkým za prezentácie. Riešenie energetickej chudoby je problém, ktorý treba riešiť veľmi rýchlo, to je dôležité pochopiť. A po druhé, ako rýchlo tento problém môžeme riešiť? Samozrejme, Musíme e, si vymieňať osvedčené postupy, v tom treba pokračovať, najmä pokiaľ ide o e, dovybavovanie e, domov a budov a nie len na základe peňazí z VFR, ale aj z ďalších zdrojov ktoré sú k dispozícii. Vo Francúzsku v Paríži myslím, že 6 tisíc eh, bytov alebo domov bolo takto eh, dovybavených, takže eh, je otázka, ako to urobili. Potom máme tu ceny energií, privatizácia mm, energetického podniku. U nás napríklad to je veľmi, veľmi dôležitá záležitosť, ktorú treba veľmi úzko sledovať, aby skutočne podávali výkon, ktorý sa od nich počaká, očakáva. Ďakujem. Takže máme tu koniec otázok a odpovedí. No a teraz eh, stručné, eh, máme za sebou okolo otázok, tak teraz stručná, stručné odpovede. Ďakujem vám všetkým za otázky a pripomienky. Vrátim sa len niektorým z bodov, o ktorých som hovorila. Poprvé, energetická chudoba, ako som povedala, možno nie je správne definovaná, že tu nejde len o príjem. Je to kombinácia celého radu faktorov, ktoré väčšinou vedú k um, hmotnému nedostatku a nie k chudobe. Keď hovoríme o potravinovej chudobe, to sa týka potravín, to znamená, či si ľudia môžu alebo nemôžu kúpiť e, potraviny. Keď hovoríme o energetickej chudobe, nie je len o príjem, ale aj o vaše obydlie. O to, či ste schopní viesť normálny život v spoločnosti. A to vidíme v celej Európskej únii, nielen vo východnej alebo v južnej Európe. Ľudia, ktorí majú priemerný príjem, keď sa dostanú do určitých životných e, situácií, napríklad pokiaľ ide o trh s bytmi, ktorý nie je regulovaný, tak potom môžu mať e, vlastne byť vystavení niektorému z týchto hmotných nedostatkov. Hoci majú relatívne vysoké príjmy, tak nakoniec nemajú dosť vysoké príjmy na zaplatenie účtov. Po druhé, e, príjmové domácnosti Áno, podľa výskumu skutočne v morálnych spoločnostiach treba myslieť na nízkoprímové domácnosti. Nielen preto, aby žili normálny život v normálnych obydliach energeticky e, hospodárnych, ale aj preto, že tie účinky prístupu k energiám sú rôzne. Napríklad e, ide tu o zdravotné aspekty Výskum ukázal, že ľudia, ktorí žijú v sociálnych bytoch, nie sú informovaní napríklad o šetrení a Samozrejme, v prípade, že tí ľudia budú lepšie informovaní o tom, ako hospodáriť s energiou, môžu sa zlepšiť aj zdravotné podmienky a z toho bude mať účinok aj zdravotný systém. Takže to nakoniec sa rozpostiera cez rôzne sektory. Pokiaľ ide o bývalé socialistické krajiny v strednej a východnej Európe, tak treba uznať e, snahy, ktoré sa v niektorých týchto krajinách vyvinuli, pokiaľ ide o energetickú účinnosť a v tomto prípade by som skutočne chcela hovoriť, eh, hovoriť napríklad o zelených úsporách v Českej republike. To znamená, to je situácia, keď krajina vyčlenila pomerne významný finančný fond na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. Jedným z problémov v niektorých z týchto krajín sú eh, rozhodnutia, ktoré sa urobili v tom postsocialistickom období v niektorých e, e, oblastiach, mestách a podobne sa ocitli e, domácnosti v rôznych energetických systémoch, ktoré nie sú pružné, napríklad systémy ústredného vykurovania, verejno-súkromné partnerstva a podobne. A potom napríklad v prípade týchto mm, systémov ústredného vykurovania a centrálneho vykorovania tá efektivita nie je niekedy tak vysoká. Takže veľmi sa toho veľa už urobilo, ale stále je ešte priestor na zlepšenie. A ešte som chcela povedať niečo ďalšie. Keď sa vrátime k mojej prezentácii, tak som tam hovorila o šiestich faktoroch a jedným z nich je flexibilita systému dodávok energie. Keď e, budeme Eh, hovoriť o tých definíciách, o tej definícii a mm, tom percent, tých desiatich percentách, tak podľa toho by napríklad eh, mm, v Británii mohli byť definovaní niektorí ľudia ako ľudia, ktorí sú v situácii energetickej chudoby. Ale Problém je v tom, že v mnohých európskych regiónoch ľudia nemajú pres, eh, možnosť prejsť e, alebo vymeniť e, prejsť z jedného systému využívania energii na iný systém. No a toto všetko treba zohľadniť e, najmä v súvislosti s prechodom na nové energie a od nízkouhlíkovú nízkouhlíkové hospodárstvo. Ďakujem. Ďalší rečník. Ja sa takisto domnievam, že e, energetická chudoba je užitočný pojem, pretože hovoríme na jednej strane o energetickej politike, na druhej strane o sociálnej politike, môžeme ich oddeľovať, ale ja sa domnievam, že existuje oblasť, kde sa prekrývajú tieto politiky. A to je práve táto efektivita um, alebo izolácia bytového fondu si vyžaduje obrovské peniaze a preto musíme prioritizovať energetickú účinnosť a jej financovanie, pretože to zasa zlepšuje zdravie nízkoprímových uh, členov domácnosti. Takže mali by sme toto mať ako samostatnú politiku. Pokiaľ ide o príčiny energetickej chudoby, je to samozrejme energetická tranzícia, ktorá nie je dobre naformulovaná. Je to ekologická politika alebo ne- neoliberalizmus. Môžeme povedať, že áno, je to otázka osobného názoru, ale keď sa pozrieme na World Energy Outlook, prognózu Medzinárodnej agentúry pre energiu, tam sa hovorí, že ceny energií budú stúpať, aj keď odstránime infláciu, a ostatné faktory, tie ceny sa budú zvyšovať v každom prípade a nízkopríjmové domácnosti budú vždy tie najzraniteľnejšie a to nezávisí od toho, či podporujeme klimatickú politiku alebo alternatívne zdroje energií. Čiže spoločnosť musí byť odolnejšia voči e, výkyvom cien aj fosílnych palív. Doktorka Petrová už spomenula, že definícia energetickej chudoby e, Môžeme to nadefinovať aj tak, že povieme, že kráľovna je energeticky chudobná e, podľa toho, ako nastavíme definíciu. Ale keď to budeme modelovať podľa Buckinghamského paláca, tak by sme si položili otázku, koľko potrebujeme na vykúrenie paláca na 20 stupňov koľko peňazí. A keby kráľovna mala za to e, zaplatiť, tak by pravdepodobne nespadla pod hranicu chodoby. Ale potrebujeme na vyhodnotenie tohto veľmi veľa údajov, veľmi veľa zdrojov, spoluprácu s rôznymi agentúrami, inštitúciami. Ide o to v prvom rade, um, koľko zdrojov si môžete dovoliť, aké kompromisy musíte uh, robiť, aby ste si niečo mohli dovoliť. Ďakujem pánovi Benjaminovi Grajnerovi a teraz pán Sergio Ugarte. Ďakujem, pán predseda. Najskôr jedna úvaha. Predstavte si, že osoba s nízkymi príjmami zdrazu má biologickú potrebu e, konzumovať dvakrát viac potravy ako ostatní nie z vlastného rozhodnutia, ale musí a má nízke príjmy. Takže čo urobíme? Zvýšime sociálne príjmy tejto osoby alebo budeme sa snažiť e, korigovať e, biologickú e, poruchu tejto osoby, aby konzumovala toľko ako všetci ostatní? Samozrejme, neférové, že táto osoba má nízke príjmy, ale my teraz analýzujeme niečo iné. Zamyslite sa nad týmto špecifickým konkrétnym problémom. Takže politický mix neviem, to je diskusia pre politikov, vy o tom určite budete hovoriť, ale sú tu zásadnejšie veci. Príčiny energetickej chudoby nie sú iba v tých nízkych príjmoch. En- ceny energií, to je ten tretí pilier, alebo tá tretia zložka energetickej chudoby. Čiže nízka energetická účinnosť, nízke príjmy a vysoké ceny energií. To sú tie tri príčiny. Samozrejme, tie ceny sú také, aké sú z určitých dôvodov a teraz existuje určitá príležitosť. Zvyšovaním e- energetickej účinnosti môžeme ovplyvniť aj ceny energií. Reforma sektora elektrickej energie teraz prebieha na Európskej komisii a v rámci tejto reformy sa diskutuje o tom, ako zorganizovať sektor elektrickej energie. Teda je to zasa ten problém flexibility. Ako zvýšiť pružnosť tohto systému, aby mohol prijať viac obnoviteľných energií. Jedným zo staromódnych riešení je postaviť e, plynové turbíny, kombinované cykly a tak ďalej a tým zvešiť flexibilitu, ale to v konečnom dôsledku iba predražuje energiu. Sú tu ďalšie možnosti flexibility, o ktorých sa diskutuje teraz, ako energetická účinnosť a interkonekcie o tom hovoril grécky poslanec, pretože teraz je nedostatok dostatočnej infraštruktúry. Takže tie správne prepojenia, lepšie prepojenia a energetická účinnosť, to sú dve, veľ, dve veľmi dobré možnosti, ako zlepšiť flexibilitu. A to by sa malo zabudovať do reformy energetického sektora. E energetická účinnosť má vplyv na ceny a to má zasa obrovský dopad na e, nízkoprímové domácnosti. Pokiaľ ide o konkrétne prekážky, e, prístup ku kapitálu napríklad. Ako získať prístup ku kapitálu? Ako som už povedal, Európsky sociálny a investičný fond, Eh, kohezné fondy, fond FC, fond eh, pre regionálny rozvoj, Európsky sociálny fond. Tieto fondy všetky sa dajú využiť v tejto oblasti, ale nie iba tie. Sú tu aj iné možnosti. Aj fondy, ktoré eh, majú za úlohu podporovať investície do ochrany zdravia napríklad. pretože zlepšené zdravie to je takisto sociálna výhoda, ktorá pomôže najzraniteľnejším domácnostiam s nižším výdavky na zdravotnú starostlivosť. Toto je myšlienka toho francúzského programu Habite mieux. Teda financie e, sa investujú do renovácie bytov a izolácie bytov starších občanov. Potom prekážky v prístupe k informáciám. To, um, v Nemecku uh, program Caritas najíma nezamestnaných ľudí, ktorí majú nejaké vzdelanie, vzdelávajú sa v oblasti energetickej účinnosti a oni potom pracujú ako auditori nízko príjmových domácností a sú to práve osoby, ktoré vedia, ako sa rozprávať s chudobnejšími ľuďmi, sú z rovnakého prostredia a, a vedia potom týchto ľudí dobre informovať. Napríklad e, kúpte si efektívnejšiu chladničku, e, šetrite e, elektrickou energiou a tak ďalej. Vedia im to pekne vysvetliť. Toto sú také veci, ktoré mm, by mohli fungovať v každodennom živote. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. Vynikajúce príspevky. A sa, takisto poskytli ste nám všetci traja rečníci vynikajúce odpovede pani Saska Petrova, pán Benjamin Greiner a pán Sergio Ugarte. Ďakujeme vám veľmi pekne. A teraz okamžite prejdeme na ďalší bod. I'm sorry, because we are rather late. Pretože meškáme európske normy, implementácia nariadenia 1025-2012. ITRE je pridruženým výborom na základe pravidla 54. Gestorským výborom je IMCO a dôležité je, že máme výlučné kompetencie na časti IKT a inovácie. Tie závisia teda od nás. Náš spravodajca pán Henkel sa teraz vyjadri, nech sa páči. Ďakujem. Náš výbor predniesie stanovisko k štandardizačným prioritám v oblasti IKT pre digitálny jednotný trh. Tu spada cloud computing, 5G, komunikačné siete, kybernetická bezpečnosť a dáta. Na základe pravidla 55 e, sme to my, ktorí máme výlučnú právomoc v týchto témach a s, e, takisto s IMCO sa delíme o právomoci v oblastiach ostatných. Rieši sa tu takisto spoločná normalizačná iniciatíva v oblasti inovačnej politiky Horizont 2020 a takisto práca spoločného výskumného centra. Návrh správy sa musí predložiť do 8. decembra tohto roka. My budúci týždeň rozošleme pozvanie na prvé zasadnutie tieňových spravodajcov a potom sa začnú rozhovory s ostatnými politickými skupinami. Normy v oblasti EKT majú zabezpečovať interoperabilitu a to je vlastne základ digitálneho hospodárstva a je to takisto základ na vytváranie technologických platformiem, ktoré umožňujú inovácie dobrovoľné, inkluzívne a transparentné normalizačné mechanizmy na európskej úrovni musia byť spôsobom, ako vytvárať spoločné normy na vnútornom trhu. Takisto budeme musieť zvážiť, že niektoré normy už boli zavedené, ktoré sa už musia vlastne zohľadňovať, lebo existujú. Normy IKT presahujú ale hranice vnútorného trhu, majú globálne dopady, majú globálny dosah stávajú sa nástrojom inovačnej a priemyselnej politiky európskeho priemyslu. Vítame, že sa identifikovali prioritné oblasti, 5 prioritných oblastí, ktoré zvolila komisia. Ale inteligentné transportné um, systémy napríklad uh, a inteligentné využívanie energie, to sú takisto veci, ktoré do toho musíme zapracovať. Aj DG Growth musí spolupracovať na týchto iniciatívach a takisto aj sektory, ktoré nie sú IKT, eh, aby sa nevytvárali paralelné štruktúry. Úspech európskeho priemyslu bude závisieť od efektívnej digitalizácie a preto práca na normalizačnom procese eh, je potrebná a nevyhnutná normy musia zodpovedať najnovším technológiám. Musia sa prepojiť, pre, posilniť prepojenia medzi výskumom, inováciami a praxou je potrebné anticipovať potreby nových noriem, aby sme mali o, pripravené normy na technologický pokrok vyšší úroveň harmonizácie potrebujeme aj s tretimi štátmi, najmä z USA v oblasti cloud computingu a kybernetickej bezpečnosti. Chcem poprosiť Európsku komisiu, aby pokračovala intenzívne ďalej e, v mm, budovaní spolupráce s tretimi štátmi a takisto aby podporila európskych výrobcov, ktorí predávajú európske produkty na celom svete, aby mali možnosť ich ešte ľahšie predávať po celom svete. Ďakujem. Ďakujem, pán spravodajca, pani Spiráky v mene skupiny EPP. Ďakujem, pán Henkel, ďakujem, pán predseda. Ja sa teším na návrh stanoviska pána Henkela aj na správu výboru IMKO aby som už mohla pracovať na konkrétnejšom základe. Zatiaľ sa podelím iba o niektoré názory na modernizáciu európskych noriem. E, Komisia zverejnila v júni o tom oznámenie. Otázkou je, ako môžeme rozvíjať ďalej európsky normalizačný systém ISS. My sme tu ako členovia výboru ITRA, aby sme podporovali európsky priemyselný sektor, aby sa vedel adaptovať na súčasné výzvy. To pomôže spotrebiteľom, podnikateľom, zamestnávateľom. ISS zvýši kvalitu, zvýšia kvalitu našich produktov a služieb. Zopár čísel zoznámenia komisie, napríklad Francúzsko. Dopady noriem na rast sa odhadujú na 0,8 pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo je to 0,3 a Nemecko je to 0,9 HDP. Musíme odstrániť fragmentáciu digitálneho trhu. Na tom sa asi vieme dohodnúť každý. A takisto musíme zvyšovať interoperabilitu technológií. To potrebuje digitálny jednotný trh. Musíme teda zintenzívniť koordináciu na úrovni EÚ, musíme odstraňovať prekážky, ktoré vyplývajú z tej zbytočnej fragmentácie trhu. Teším sa na spoluprácu s pánom Henkelom. Myslím, že stanovisko bude naozaj veľmi dobré. Pani Griffin za SAD, ďakujem. Kolegyne, kolegovia, naši občania potrebujú lepšie harmonizované normy EÚ, pretože tie zvyšujú ochranu spotrebiteľa, zvyšujú jasnosť pre malé a stredné podniky, znižujú náklady. Harmonizácia európskych noriem je kľúčom, ak EÚ chce dosiahnuť svoje priority v rôznych oblastiach, vrátanie digitálneho jednotného trhu. Ale takisto je to dôležité pre energetickú úniu pre celý vnútorný trh. Pokiaľ ide o digitálny jednotný trh, internet vecí a internet pre ľudí si vyžiada jednoznačne harmonizované normy, inak občania ho nebudú môcť využívať. Inteligentné technológie musia pracovať cezhranične. hranične. Inteligentné autá nikdy nebudú mať trh pokiaľ budú fungovať iba v jednom členskom štáte. Energetická únia takisto potrebuje harmonizované normy, pretože tie vytvárajú aj lepšie podmienky pre ochranu životného prostredia a stimulujú inovácie a umožňujú interoperabilitu medzi sieťami. A to zasa pomôže zapojiť obnoviteľné energie do energetického mixu. Teším sa na spoluprácu s kolegami na tejto dôležitej správe. Ďakujem. Ďakujem. Pani van Neuvelhäuser, nech sa páči. Ďakujem. Ja sa takisto teším na spoluprácu s pánom Henkelom a s ostatnými kolegami. Súhlasím s tým, že bez noriem nebude dobre fungujúci vnútorný trh žiadny trh vlastne, nebude žiadna interoperabilita. Na tom sa všetci vieme zhodnúť. Takže e, z našej strany niekoľko pripomienok, čo je pre nás dôležité, keď sa budú vytvárať tieto normy. Vo výbore ECON máme takisto aj správu o sekuritizácii my sme hovorili, že tieto produkty musia byť všetky štandardizované, jednoduché a transparentné. E, čiže aj tá jednoduchosť a transparentnosť popri normalizácii sú veľmi dôležité aspekty. Keď budeme vytvárať normy, musíme pamätať na to, že to musí ostať čo najjednoduchšie všetko naformulované. Ďalšia pripomienka inovácia, nové technológie prichádzajú tak rýchlo, že my musíme takisto zrýchliť našu prácu na vytváraní noriem. Súhlasím takisto s tým, čo povedal pán Henkel, že musíme zapojiť podniky do vytvárania noriem, nie iba preto, že podniky ich potom aj ľahšie príjmú, ale aj preto, lebo oni sú schopní vytvárať kvalitnejšie normy prispievať k ich vyššej kvalite. A potom normy budú naozaj fungovať v každodennej praxi. Takisto e, práca na normalizácii e, musí byť e, prierezová, musí prebiehať vo všetkých, všetkých sektoroch. Nič nesmieme vynechať. Musí to byť medzisektorová práca. No a súhlasím aj s tým, čo už zaznelo. Európske normy sú vynikajúce, ale medzinárodné normy sú ešte lepšie. A ak teda sa pohneme tým smerom, tak to bude naozaj užitočné. Ďakujem pani van Neuvenhausen. Uh, e, ona sa vyjadrila v mene EKR. Prepačte, ja som za uh, ALDE. Alde, prosím, toto si nezamieňajte. Prepačte, prepačte. Takže vy ste sa vyjadrili v mene Alde a náš spravodajca je z EKR. Prepačte. Ale pre mňa to bola aspoň možnosť sa pokúsiť e, vysloviť vaše meno. Ale rečničke sa páči, ako predseda vyslovili jej meno. A teraz za GUE pán Silikiotis. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade sa chcem veľmi srdečne poďakovať kolegovi Henkelovi za túto dobrú prácu. Pokiaľ ide o GUE, je pre nás zjavné, že táto správa, ktorá sa týka európskej štandardizácie, pre nás je dôležité, aby v centre pozornosti bol človek Isté, že spotrebitelia, malé a stredné podniky by sa mali dostať do centra pozornosti. Žiaľ, pozorujem, že európske štandardy volajú po zmenách. Predovšetkým je tu cieľ inovácie, ďalej schopnosť, teda konkurencie, schopnosť. Takže tí, ktorí majú z toho osob, sú práve tie nadnárodné spoločnosti. Ja si myslím, že práve to by sa malo ako obsah zmeniť. Malo by nám ísť o štandardy, ktoré poslúžia spoločnosti, ktoré vytvoria udržateľné pracovné miesta. Ďalej štandardy, ktoré sa týkajú bezpečnosti práce, budú dôležité Týmto spôsobom bude, bude možné podporiť hospodárstvo prostredníctvom inovácií a výskumu. Ďalej je tu otázka industrializácie, osobitne na juhu. Ide teda o to, aby európske štandardy neboli, aby sa nestali záťažou pre malé a stredné podniky predsa v Európskej eh, únii tvoria malé a stredné podniky väčšinu podnikov, takže je tu možnosť presadzovať eh, nové technológie, inovatívne technológie. No a potom je tu eh, systém rozvoja európskych štandardov, musí tu fungovať spolupráca všetkých zapojených sociálnych partnerov odborárov a takisto e, miestných spoločenstiev. Ďakujem pekne pani Kapel za ENF. Ďakujem pán predseda. Táto iniciatíva je dôležitá, pretože prispieva k modernizácii pri spracovaní noriem, teda štandardov. Pán spravodajca hovoril o prioritách e, IKT normy a celú tú oblasť služieb. IKT normy sú veľmi dôležité, pretože zabezpečujú digitálne technológie, Spravodajca hovoril konkrétne o kybernetickej bezpečnosti, o big data, o cloud computing. Tie majú pre hospodárstvo mimoriadný význam. Globálne takisto majú veľký význam. Ďalej štandardy, normy. V eh, 70 eh, v hospodárstve tvoria naše služby, ale je dôležité, aby sme uskutočnili také normy, ktoré sú podporované inováciami a normovanie môže znamenať rast a zamestnanosť. Existujú štúdie z Európy, ale aj e, v Nemecku, že normy sa majú vzťahovať a musia pozitívny dopad na hospodársky vzrast. Napríklad v Nemecku by mal byť hospodársky nárast 0,9 e, práve e, zlepšením platný štandard, takže sú to enormné čísla. Dôležité je to, aký je e, dopad na tú celú reťaz, čiže normovanie, normovanie sa musí tiež globalizovať a takisto vysoké náklady, fragmatizované trhy, takže aj tu potrebujeme spoločnú štandardizáciu, aby sme mali možnosť e, znížiť náklady. Podstatné bude tempo štandardizácie, v ostatnom čase sa už v, tomto, v tejto oblasti, čo to odohralo, je dôležité, aby sme sa uberali rýchlo. Ďalej bude treba zvýšiť konkurencie, schopnosť, bude dôležitá aktualizácia noriem a zosúľaďovanie noriem s tretimi krajinami. Kolegyňa už o tom hovorila. Dôležité, aby európske normy sa mohli stať medzinárodnými normami, pretože to posilní schopnosť Európy. Ďakujem pekne. Ďakujem za vaše poznámky. V mene Európskej komisie má e, slovo za DG Grow pani Kerstin Jorna. Ďakujem pekne. Pán predseda, komisia sa usiluje úzkú spoluprácu s radou a parlamentom v tejto oblasti. To je tiež jedna z inovácií v balíku, o čom diskutujete. My sme o tom hovorili 19. apríla 1. júna tohto roku inováciou je, že budeme predkladať interinstitucionálnu správu pred e, prijatím výročného programu, takže komisia to musí predkladať v júli každý rok na základe nariadenia o štandardizácii. Uvedomujeme si, ako je to s časovým plánom vašich správ v Európskom parlamente a urobím všetko, čo je v našich silách, aby e, sme užitočne prispeli k tejto diskusii. Táto správa poskytne šancu všetkým inštitúciám, aby e, prispeli k pokroku iniciatív, aby sa dodržali štandardy, ktoré budú dôležité pre legislatívu a politiky a predovšetkým, aby sme podporili naše spoločnosti a našich občanov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz záverečné poznámky zo strany pana Henkela ako spravodajcu, prosím. Ďakujem pekne. Ja som svoj podnikateľský život strávil v priemysle od automobilového systému po internet. A ja som si uvedomoval nedostatok štandardov v Európe. Ja som si vypočul príspevky mojich kolegov e, v našom výbore, takisto návrhy komisie, takže veľa od toho očakávam. Dúfam, že budeme úspešní a že sa nám podarí prekonať e, medzeru, tak aby sme dovršili jednotný digitálny trh. Ďakujem pekne chcem dodať toľko, že časový plán e, sa musí doladiť z IMKO, pretože to je gestorský výbor. Očakávame medzi, teda 12. a 17, medzi 12. a 17. januárom bude definitívny termín. Dostaneme dokument nášho výboru my sme zatiaľ mali výmenu názorov bez dokumentu, takže budeme diskutovať 12. teda 12. a 17. januára bude termín na preklad, predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Ďalším bodom nášho programu, bod 5 je geoblocking a ostatné formy diskriminácie, ktoré sú založené na Eh, bydlisku, štátnej príslušnosti na vnútornom trhu. Výmena názorov v prvom rade, ale dostane slovo pani Eva Kajli, ktorá zastupuje náš výbor a súčasne aj S plus T. Nech sa páči, pani kolegyňa, máte slovo. Ďakujem pekne, kolegyňa a kolegovia. Ja som tým mesiac pracovala na návrhu pre nariadenia, ktoré sa týka geoblockingu a iných formách diskriminácie, ktoré vychádzajú z bydliska a um, sídla e, firmy pohybujeme sa správnym smerom. Myslím, že je to súčasť ambiciozného balíka. Ako ITRE sa snažíme o vyvážený prístup, ktorý by postup poslúžil rovnako spotrebiteľom, ako aj podnikateľom. Môj návrh sa sústreďuje na prekážky, ktoré potom spôsobujú tú diskrimináciu v prípade, ak chcú mať eh, jednotliví príslušníci prístup na trh. Cieľom eh, je mať eh, a teda praktizovať e, rovnaké princípy, ktoré platia aj na danom e, mieste krajiny. Čiže nie je o to, aby tu boli audizuálne ustanovenia a podobne. Je teda dôležité, aby spotrebiteľ mal prístup k webovým stránkam, k výrobkom, k službám bez ohľadu na e, miesto. Ďalej prípade, ak e, bude daný súhlas, bude možnosť vrátiť sa ku pôvodnému výberu. Takže tým skončíme s touto frustrujúcou e, praxou. Podľa všetkoho by potom nemali vznikať dodatočné náklady. Povinnosť e, predávať za žiadnych okolností neznamená, že obchodujúci je povinný e, predávať tú položku mimo tohto priestoru. E, marketingové e, taktiky, pokiaľ nie sú diskriminujúce voči spotrebiteľovi, nechceme vytvárať navyše prekážky, či už finančného typu alebo byrokratického typu pre malé a stredné podniky Nebude tú povinnosť dodávať eh, alebo eh, vrácať výrobok. Je možné, že v prípade obchodovania na novom trhu eh, spotrebiteľ sa môže rozhodnúť siahnuť po príslušných službách. Pokiaľ ide o platby, chcem zabezpečiť, že teda kategórie platieb sa budú akceptovať na európskej úrovni, odhľadnúc od pôvodu, takže spotrebitelia budú môcť nakupovať e, online bez tých e, prekážok, ktoré fungovali. Bolo to v prípade v minulosti tak, že spotrebiteľ nemal prístup e, kvôli platovným metodám. Ďalej treba limitovať to, aby poplatky, ktoré sa napríklad žiadali, v prípade platby, e, e, platby e, kartami aby sa tieto poplatky znížili. Takže očakávame minimálne poplatky. Ďalej, pokiaľ ide o e-commerce, bude treba aplikovať prísne štandardy na to, aby sme zabezpečili maximálnu ochranu. Je ďalej dôležité aby sme boli obozretní, potrebujeme právne predpisy, ktoré majú um, priaznivý postoj voči spotrebiteľom. Takže keď máme posudzovať, či sa tam má pojať napríklad copyright, počas prvej evaluácie sa ukáže, či to tak bude. Pokiaľ E, dôjde ku vyriešeniu problematiky copyrightu, budeme e, mať možnosť ešte o tom rozhodnúť. Malo by sa to doriešiť do roku 2017. Potrebujeme komplexný prístup ku spotrebiteľovi. No a záverom chcem povedať, že tento návrh som presvedčená je naozaj správnym krokom ku online svetu, v Európe s pozitívnym prístupom ku spotrebiteľovi. Máme audiovizuálny sektor, registráciu VTI, takže to sú niektoré rozhodnutia, ktoré budeme musieť urobiť e, špecifickým smerom. Budeme mať e, na zreteli e, vytvorenie, dovršenie jednotného digitálneho trhu Ďakujem za e, váš e, prejav. Teraz e, pán Herbert Royal, ktorý nahrádza pani Nimda za EPP. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pani Nibler mala iný termín a teší sa na spoluprácu eh, s kolegami a požiadala ma, aby som formuloval niekoľko základných myšlienok. Poprvé, cieľom tohto návrhu nariadenia je podporiť online služby, nesmie tu dochádzať k diskriminácii, takže cezhraničný obchod by sa mal zlepšiť. My podporujeme tento cieľ a s tým je spojená aj snaha podporiť vnútorný trh, čo je správna myšlienka, treba odbúrať prekážky v rovnakej miere. Je dôležité dbať o to, aby sme našli praktizovateľné riešenie pre malé a stredné podniky, pretože práve v prípade týchto malých a stredných podnikov je dobré sústreďovať sa na regionálne trhy No pozitívne je tiež to, že audiovizuálne služby boli škrtnuté e, z týchto našich úvah a tieto služby by nemali patriť do oblasti použitia. Sú to aj isté kritické body, o ktorých treba hovoriť. Angelika Nibler ma požiadala, aby som to prezentoval toto nariadenie nesmie obmedzovať e, zmluvnú slobodu. Táto sloboda nesmie byť e, podmienená nevyhnutnosťou dodávať. A druhá vec, e, cenotvorba by nemala patriť do rozsahu použitia tohto návrhu Čiže nemali by sa dotýkať cenotvorby na strane podnikov, takže toto chcem zdôrazniť. Angelika Nibler sa bude zúčastňovať týchto rokovaní ďalej, ale to bolo teda prvé stanovisko našej politickej skupiny. Ďakujem pekne. A teraz prejdeme k ECR, EKR, Evžen Tošenovský. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať za tento návrh správy. V mnohom tom, čo povedala, súhlasím s tými úvodnými slovami, preto sa pokúsim veľmi mm, stručne uviesť to, čo ja považujem za dôležité. Myslím si, že je tu všeobecná zhoda, že neoprávnené zemepisné blokovanie a podobné diskriminácie musíme zrušiť, zrušiť tak, aby sme pomohli jednotnému trhu, aby sme nevytvárali zbytočné ďalšie prekážky, ale musí ísť o také prípady, kde neprekročíme túto hranicu, pretože by sme mohli skomplikovať či už administratívne alebo inými krokmi fungujúci trh tam, kde nie je vôbec potrebné zasiahnuť. Určite by sme nemali nútiť obchodujúcich, aby doručovali obchodný tovar do všetkých krajín, pretože tým zrastajú náklady na eh, vrátenie tovaru a to by bolo neopodstatnené a v takom prípade by sme iba komplikovali život obchodníkov. Pri formovaní tejto legislatívy by sme mali rešpektovať zásadu zmluvnej slobody a nemali by sme zaťažovať ďalej obchodníkov, nemali by sme vytvárať ďalšie orgány na ochranu spotrebiteľa. Súhlasím s tým, že otázka copyrightu, ochrany autorských práv pri obchodovaní, pri cezhraničnom obchodovaní by sme mali ponechať celkom, na celkom inú diskusiu a iné materiály. Ešte raz ďakujem pani spravodajkyni a teším sa na ďalšiu spoluprácu s ňou aj s inými kolegami. Ďakujem pekne. Pani Víring v mene Alde, prosím. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať pani Kali za jej návrh a za jasné úvodné slova. Áno, je tu veľký potenciál. Môžeme spájať naše trhy na to, aby sme dosiahli jednotný trh. Je dobré, aby sme to dosiahli aj v prípade oblasti online. Teším sa, že dôležitou zložkou je odstránenie geoblockingu. My sme za to, aby sa odstránili prekážky na vnútornom trhu. Tieto bariéry existujú ďalej a tým pádom spotrebitelia majú ťažkosti nakupovať výrobky a zase takisto sa budú ťažko ponúkať tieto tovary v iných krajinách. Tento návrh je prvým krokom. Geoplogging nie je jedinou bariérou, ktorú treba odstrániť na to, aby sme dosiahli digitálny trh. Myslím na rôzne medzinárodné štandardy, na dopravné náklady, na ustanovenia recyklácie v jednotlivých štátoch. To sú tiež e, e, záležitosti, ktorých sa treba dotknúť. Tento návrh prináša veľa pozitívnych aspektov. Predávajúci by nemali byť diskriminovaní na základe štátnej príslušnosti alebo na základe svojho bydliska. Je dobré, že existuje táto povinnosť, že nebude povinnosť dodávať, bolo by to problematické pre malé internetové obchody. Pre mňa je dôležité, aby spotrebiteľ dal súhlas v prípade, ak dodávka má ísť na inú internetovú adresu. To by bolo v zmysle transparentnosti, ďalej nediskriminovanie pri online platbách. Bez toho by návrh bol prázdnou nádobou. Potom tu existujú ešte ďalšie veci, ktoré by bolo treba vyriešiť. Pre mňa musí byť absolútne jasné, v prípade trhov, do ktorých sa nedá aktívne dodávať, ktoré sú v tomto ohľade pasívne, je dôležité, aby zákonodárstvo, aby platilo zákonodárstvo či právne zákony, eh, právne predpisy daného štátu podniky by mali mať e, relatívne e, veľký hrací priestor pri vytváraní zmluv. Teším sa na spoluprácu e, so spravodajkyňou a tieňovými spravodajcami. Musíme mať jasné stanovisko ITRE, ktoré bude stimulom a prispie k tú dovršeniu jednotného digitálneho trhu. Ďakujem pekne. On Takže teraz za BNF pán Čelka. Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň všetkým a ďakujem pani spravodajkyni, pani Kajli. Toto nariadenie obsahuje veľmi zaujímavé aktuálne témy a takisto obsahuje body, na ktorých sa možno dohodnúť. Ale e, treba sa k nemu postaviť aj konštruktívne a kriticky tak, aby e, sme skutočne e, našli tú správnu cestu e, v tejto problematike. Ako sme si povedali, prostredníctvom tohto nariadenia môžeme dosiahnuť ešte lepšie výsledky. A ide tu o diferencovaný prístup k jednotnému trhu a k e, normatívnej fragmentácii Európskej únie. Máme tu jednotlivé krajiny, ktoré majú rôzne pravidlá pre označovanie výrobkov, rôzne e, sadzby DPH a tak ďalej a tak ďalej. Toto sú všetko príčiny, ktoré treba e, riešiť a ktorým sa treba zaoberať. Treba sa však zaoberať v prvom rade tými základnými príčinami, ktoré vytvárajú prekážky pre e, voľný obeh e, tovaru a voľné pôsobenie e, firiem na cezhraničnom elektronickom trhu Európskej únie. Treba teda zohľadňovať aj tých 433 odpovedí, ktoré už e, prišli zo strany spotrebiteľov na návrh tohto nariadenia z jednotlivých členských štátov. Treba toto určite zohľadniť, pretože tieto subjekty, tieto zainteresované strany reprezentujú e, skutočný svet a treba sa skutočne inšpirovať. Najmä v tom. Ďakujem vám. Ďakujem teraz ďalší rečníci, ďalší poslanci, pani Kálas, prosím. Ďakujem. Ďakujem za tú prácu, ktorú ste vykonali na tomto stanovisku právny rámec musí byť pre obchodníkov jasný. Pokiaľ ide o pasívny predaj, tam skutočne sú tie kontúry nejasné. Ak e, obchodník aktívne e, nepredáva v príslušnej krajine, tak sa nemôže od neho požadovať, aby e, dodržiaval všetky zákony danej krajiny. Hm, potom tu máme otázku platieb, máme oblasť jednotných, eh, jednotú oblasť platieb, kde sa aplikujú pravidlá bezpečnosti platieb. Takže eh, preto si treba položiť otázku, eh, či to, čo sa tu hovorí o platovných prostriedkoch, je odôvodnené. Potom sú tu e, platby prepojené s telefónnym číslom niekedy, totiž e, zaplatíte a vyžaduje sa na to telefónne číslo konkrétneho členského štátu, aby sa mohol ten nákup dokončiť. Zdá sa, že toto komisia prehliadla. No a nabokon sa treba podľa mňa pozrieť e, lepšie na rozsah pôsobnosti, napríklad prepravné služby sú vylúčené, ale nemali by byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti. Neviem, prečo sa to tak stalo, nechápem. Tento návrh e, nerieši hlavné príčiny geoblopingu, e, to znamená e, copyright obsahu a podobne. Ďakujem vám. Ďakujem. Pán Šonkeli, prosím. Ďakujem, pán predseda. E, ďakujem Ive a tieňovým e, spravodajcom za tento návrh. Myslím, že je vyvážený tento návrh a pomôže nám dosiahnuť naše ciele, to znamená dokončiť mm, jednotný digitálny trh v rámci tohto funkčného obdobia. A to umožní malým a stredným podnikom, aby prosperovali lepšie. Stále hovoríme o malých a stredných podnikoch. Treba samozrejme odstrániť všetky bariéry, ktoré im prekážajú e, v fungovaní na európskom trhu a mimo neho. Takže je potrebná liberalizácia. Ale, ako už niektorí povedali, treba postupovať obozretne, aby sme to tak trocha neprestrelili aby sme nakoniec e, v podstate neoslabili schopnosť niektorých subjektov predávať a prežiť. Napríklad, aby športov mohli predávať svoje e, vysielacie práva v zahraničí, Napríklad, e, pokiaľ ide o predaj e, takýchto práv do Spojeného kráľovstva alebo na internetové vysielanie, to, to treba liberalizovať a v tomto smere treba pokročiť e, alebo je to súčasťou tejto predstavy dokončenia jednotného digitálneho trhu. Ďakujem kolegom ešte raz a určite budem ďalej pozorne sledovať diskusiu. Ďakujem vám. <coughs> Ďakujem. A teraz e, Európska komisia. Pán Werner Steng, e, vedúci útvaru DG Connect. Ďakujem. Dobrý deň všetkým. No, možno to ani nie je prejav, ja totiž nemôžem k tomu už veľa dodať. E, ďakujem všetkým za konštruktívny prístup. Všetko, čo ste povedali, je relevantné. My sme sa snažili o dosiahnutie rovnováhy. Vždy o to ide. Rovnováha medzi legitívnymi záujmami spotrebiteľov a obchodníkov, a najmä tých menších obchodníkov. O to nám ide. Snažíme sa zamerať e, na neoprávnenú diskrimináciu. To je ten kľúčový výraz, lebo sú vždy dobré dôvody, ktoré obchodníci majú eh, nerobiť niektoré veci v iných členských štátoch, ale my sme sa snažili jednoducho, aby eh, v určitých ohľadoch, kde sa skutočne neplnia tie povinnosti, aby sa e, situácia e, napravila. Samozrejme, nejde tu o cenovú harmonizáciu. Obchodníci stále môžu ponúkať rôzne ceny. E, ide hlavne o to, aby nakupujúci neboli diskriminovaní. Potom je tu otázka povinností, ktoré nastávajú po predaji a e, práv obchodníkov v tomto smere. A potom otázka pasívnych predajov a mm, e, platných, e, platnej jurisdikcie, ktorá sa vzťahuje na obchodníka. Toto všetko pokrýva, pokrýva ten náš návrh a pozmeňovacie návrhy sa snažia jednotlivé body e, ešte lepšie špecifikovať. Za to sme vďační. Copyright je taká špecifická otázka, ako už poukázali rečníci. E, máme tu aj reformu copyrightu, ktorá sa tým zaoberá. A celá táto legislatíva má byť v súlade so smernicou o službách a tá vylúčuje audiovizuálne služby, ako viete. Poukázali ste na to, že tu neriešime základné príčiny fragmentácie, to je pravda, lebo toto opatrenie sa na to nemá zameriavať. Ono je len doplnkom k všetkým ďalším opatreniam, ktoré sa navrhujú v rámci trhovej agendy, agendy elektronického obchodu, ale tu skutočne riešime prekážky širšej harmonizácie a ide o to, aby obchodníci aj spotrebitelia mali väčší výber. Pokiaľ ide o platby, ako poukázala pani Kalas, vychádzame z finančných služieb, to je kľúčové. E, to znamená, e, vychádzame z PSD 2 No, príslušných nariadení, takže vychádzam zo existujúcich pravidiel a povinností. Ide nám o obmedzenie nákladov a rizik pre obchodníkov, lebo ako viete, táto otázka je kľúčová otázka, ktorá súvisí s autentifikáciou zákazníkov, snaha, so snahou zabrániť podvodným praktikám pri platbách a podobne. Myslím, že toto je zatiaľ všetko, pretože ehm, nič z toho, čo tu odznelo, mm, nevyžaduje nejakú zvláštnu opozíciu. Ďakujem. Ďakujem vám. Ďakujem za tieto pripomienky. A teraz náš, naša spravodajkynia, pani Eva Kajli. Ďakujem, pán predseda. Kolegyne a kolegovia, ďakujem vám za konštruktívne pripomienky. Sú veľmi užitočné a teším sa na to, že dostanem ďalšie pozmeňovacie návrhy. Máme ešte stále čas. Je, dos, je potrebné dosiahnuť spoločné stanovisko, ktorá pred, ktoré predstavuje rozumnú, rozumné riešenie pre Európsku úniu a európske hospodárstvo je to súčasť veľkých reforiem, ktoré sa chystajú, tak e, veľkých, e, budeme teda mať e, ďalšie správy. A toto je krok k vytvoreniu používateľsky ehm, príjemného prostredia pre elektronický obchod v Európe. Toto teda sú niektoré rozhodnutia, ktoré musíme urobiť, aby skutočne to, ten digitálny jednotný trh bol používateľsky príjemný pre používateľov, spotrebiteľov aj pre obchodníkov. Ďakujem vám. Ďakujem vám za tieto vyjadrenia a zhrnutie diskusie. Pozme, e, termín pre pozmeňovacie návrhy budúci pondelok 14. novembra Máme teda ešte stále niekoľko dní. O 12. na poludne hlasovanie v ITRE 12. januára a v, v hlavnom výbore IMKO od 25. apríla. Takže to je časový harmonogram. Ďakujem vám za diskusiu, kolegyňa a kolegovia, tieňoví spravodajci, všetci ostatní kolegovia teraz e, sa dostávame k ďalšiemu bodu, číslo 6. Reakcia na prebiehajúce rokovania, e, označovanie energetickej účinnosti, pán Tamburáno je našim spravodajcom a ETS, to je pán Federlej, ktorý, bude, ktorý je spravodajcom. Pán Tamburáno na, mi poslal návrh svojho prejavu lebo sa nemohol dostaviť na toto stretnutie. Takže ja prečítam to, čo mi napísal. Ja som sa tiež zúčastnil časti tých rokovaní, takže aj ja môžem k tomu prispieť vlastnými postrehmi, možno na konci tohto krátkeho textu. Takže e, označovanie energetickej účinnosti. Do dneska sa konali tri trialógy do polovice júla, na začiatku septembra a posledný 11. E, októbra 2016 a to v rámci e, medziinstitucionálneho usporiadania na vysokej úrovni pánom Ivanom Korčokom a konferencie predsedov výborov a parlament vyjadril svoje stanovisko k článku 12 delegované akty. To je veľmi dôležitý bod našej diskusii. Máme vlastne tri také dôležité body v oblasti energetickej účinnosti. Tri hlavné body aj v rámci diskusí s radou. Jednak delegované aj vykonávacie akty a jedným z nich sú delegované a vykonávacie akty. Európsky parlament eh, predložil mm, balík eh, zahraňajúci článok 7 11. októbra a článok 8 databázy príloha 1, to je 27. októbra 2017 a to bolo oficiálne predložené predsedníctvu. Takže dve dôležité otázky, rescaling a databáza E, databáza, to, to sa rieši. A parlament e, no, pri niekoľkých príležitostiach vyjadril svoje odhodlanie rešpektovať svoje, svoju, svoj záväzok e, dosiahnuť zhodu na celom nariadení v rámci prebiehajúceho predsedníctva Rad, Rady Európskej únie. A ja som to isté zdôraznil aj na, e, na Korepere, e, kde bolo 28 zástupcov členských štátov pred niekoľkými týždňami. Ďalšie e, body, o ktorých hovorí kolega Tamburano. Dúfa sa, že bude štvrtý dialog v druhom týždni decembra 2016 alebo na začiatku 2017, keď bude mať predsedníctvo Malta. No a teraz poďme na tie tri dôležité časti. Jednak e, tzv. rescaling, e, to znamená to nové nastavenie. Tu prebiehajú rokovania a dosiahla sa dohoda o všetkých otázkach okrem dvoch. E, to znamená jednak e, zmena klasifikácie tých troch hlavných kategórií produktov, energetických produktov, ktoré teraz pokrýva e, smernica, to znamená tie, to, to rýchle, priemerné a pomalé rekla, e, rekvalifikovanie alebo reklasifikovanie. Takže to je celkový časový postup. Potom e, ten koncový bod v rámci toho formálneho procesu e, tej e, zmeny stupníc alebo klasifikácie. Takže to je zmena klasifikácie a teraz e, databáza, to myslím už pokročilo viac. Dohoda sa dosiahla ohľadom väčšiny dôležitých otázok. Okrem toho zoznamu, podrobného zoznamu technickej dokumentácie, ktorá má byť súčasťou tej hlavnej časti e, dokumentácie o súlade. Potom e, dohľad nad trhom a príslušné orgány. E, bude požadovať od výrobcov ďalšie dokumenty, ktoré sú potrebné na posúdenie zhody. A po tretie, definovanie alebo zistenie možných nadbytočných e, postupov, ktorým by sa dalo vyhnúť. Takže to sú tie tri základné body, e, ktoré e, sú teda už doriešené a tým pádom sme oveľa ďalej než v tom predchádzajúcom A ďalšia dôležitá vec, tento spis obsahuje dôležitú interinštitucionálnu zložku. Otázka delegované alebo vykonávacie akty. Ako viete, Európsky parlament môže vykonávať demokratickú kontrolu pomocou delegovaných aktov, ktoré nám dávajú právo vetovať. Ale nemôžeme e, delegovať vykonávací akt. Súčasná smernica o energetickej účinnosti, súčasná smernica, ktorá platí teraz, o označovaní energetickej účinnosti. A návrh komisie, čiže nový návrh, o ktorom teraz diskutujeme, návrh nariadenia, oba tieto legislatívne akty predpokladajú v delegované akty. tak ako je to v návrhu Európskeho parlamentu. Samozrejme, Európsky parlament podporuje v tomto návrh komisie pretože sa to opiera o súčasný, dobre fungujúci režim. Rada však e, vo svojej, v svojom všeobecnom smerovaní z novembra minulého roka všetky delegované akty zmenila na vykonávacie akty, čo znamená, že berie Európskemu parlamentu možnosť vetovať opatrenia podľa nového nariadenia. Odvtedy parlament a rada uzavreli medziinštitucionálnu dohodu o lepšej legislatíve. Bolo to pred pár mesiacmi. A Európsky parlament súhlasil s tým, že budú prítomní experti členských štátov počas prípravy delegovaných aktov. Čiže je to nové, nové riešenie. Mohli by sme sa zhodnúť aj na skrátení prípravného obdobia, ale zatiaľ to ešte nebolo jasne povedané. Najdôležitejšia vec je, že predseda ITRE na poslednom trialógu a na stretnutí s ambasádorom Mikovčinom zo slovenského predsedníctva a na stretnutí so všetkými ambasádormi z Koreperu asi pred mesiacom som jasne povedal, že parlament neakceptuje návrh rady o delegovaných a vykonávacích aktoch v súčasnom znení. Sú na to závažné dôvody. História, návrh komisie, náša dohoda o prítomnosti expertov počas prípravnej fáze pri príprave delegovaných aktov. To je nová vec, ktorá v minulosti neexistovala. A skrátenie prípravného obdobia. Tieňoví spravodajcovia sa dnes večer ešte stretnú, aby hovorili o týchto najnovších veciach, ktoré prišli počas slovenského predsedníctva. My by sme to chceli uzavrieť. Ďalším štátom je Malta, ktorý bude mať predsedníctvo, ale bolo by vhodnejšie keby to slovenské predsedníctvo vedelo uzavrieť, je informované o tomto spise. Tieňoví spravodajcovia, máte ešte nejaké pripomienky? Náš spravodajca tu s nami teraz nie je, ale pán Royal napríklad ako tieňový spravodajca možno chce niečo dodať? Chcete sa vyjadriť? Nie. Pani Werner, veri, pardon, pani Viering za ALDE. Chcete sa vyjadriť? my e, vy ste to všetko dobre e, vysvetlili, bolo to veľmi jasné, nemám čo dodať. Ďakujem. Takže toto sa týkalo prvého trialógu e, nariadenia o energetickom označovaní pod vedením pána Tamburána. A teraz téma ETS. Tu um, toto sa realizuje pod vedením kolegu Federleyho. Rieši sa to vo výbore ITRE, ale takisto aj vo výbore ENVY bude dlhá diskusia a hlasovanie, čiže nás ako výbor ITRE to veľmi zaujíma, ako budú hlasovať o našich pozmeňovacích návrhoch. Frederik Federley, nech sa páči, vy ako spravodajca povedzte nám niečo o tom. Ďakujem. Ako viete, hlasovanie sa konalo 13. októbra. Získali sme e, širokú väčšinu e, v rámci ITRE pre pozíciu o ETS. Väčšiu väčšinu, než som sa domnieval. A ja ako raport, e, spravodajca tým som dostal jasný mandát, s ktorým pôjdem na zasadnutie tieňových spravodajcov NV. Práve sa z takého zasadnutia aj vraciam. Som veľmi rád, že tým z výboru Envy skúmal návrhy výboru ITRE s veľkou chuťou. Už e, prišli nejaké navrhované kompromisy, ktoré e, zohľadňujú aj stanovisko ITRE. Ešte sú tu aj mnohé nedoriešené otázky. Na tých ešte popracujeme dnes na zasadnutí tieňových sme odstránili určité veci, ktoré e, bránili kompromisu. Faktor lineárnej redukcie bol diskutovaný takisto proporcia medzi trhom a voľnými alokáciami 57 a 43 Duncanov e, princíp a tak ďalej. Čiže to isté, ako sme riešili v ITRE. E, zatiaľ sme nedoriešili všetky kompromisy, ale E, pozícia ITRE bola prijatá relatívne pozitívne a e, bude to asi takto aj pokračovať. E, sú témy, ktoré sa trošku dnes pohli. Financie, tu máme tiež zdieľanú právomoc. To je nová téma pre ITRE. Ja to budem konzultovať najmä s tieňovými spravodajcami z EPP, EKR, SAD a ALDE budúci týždeň tak aby sme boli pripravení na tento nový prvok v rokovania, ktorý sme tu doteraz nemali. Čiže my ako tým ITRE sa zapojíme do diskusí, ktoré doteraz prebiehali v ENVY. Budeme konštruktívni, budeme sa snažiť o vyváženú diskusiu. A keď tým Envy bude v slepej uličke, tak ja budem predkladať návrhy ITRE ako možné riešenie. A pretože aj tým Envy eh, musí získať širokú väčšinu nielen vo výbore, ale v celom parlamente. Prebieha neformálna diskusia o tom, ako postupovať, keď Envy bude hotový. Eh, máme ísť hneď na, dia- na trialóg alebo na plenárku v závislosti od výsledku um, uvidíme, či Envy dostatočne zohľadní naše pozície alebo nie. A podľa toho sa rozhodneme, či to dáme hneď na plenárku alebo najskôr na trialog. Sú dôvody ísť týmto smerom, ale na druhej strane, ak tieto dva výbory naozaj e, budú veľmi dobre spolupracovať. Mohli by sme ísť hneď na trialóg. Toto bude e, ako téma rozoberané aj na stretnutí ITRE. Ja sa budem pýtať mojich kolegov tieňových spravodajcov na usmernenia od nich je tu ešte stále veľa otvorených otázok, ale doteraz sa zdá, že naše stanovisko je rešpektované a mohlo by e, slúžiť ako základ e, na kompromisy, ktoré príjme aj výbor Envy. Vo výbore Envy sa majú konať tri zasadnutia tieňových spravodajcov. Dnes sa máme venovať obsahu. Som veľmi rád, že vo výbore prebehlo také silné hlasovanie a som rád, že sa držíme časového plánu. Keby sme mali meškanie, nemal by som teraz taký dobrý a silný mandát, takže ďakujem veľmi pekne za všetko. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán kolega, za správu. Ďakujeme za váš názor. My vieme, že tá práca v rámci politických skupín nie je ľahká. Vaša práca aj práca tieňových spravdajcov, to je veľká zodpovednosť, je to náročná. Pracujeme s výborom Envy na základe pravidla číslo 54, na základe pravidla o zdieľanej zodpovednosti. Pán Rubich, ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem spravodajcovi. Návrh výboru ITRE je vyvážený podľa mňa a myslím, že zohľadňuje naozaj dobre všetky, všetky záujmy. No a to by malo byť aj cieľom, pretože tu nejde iba o carbon leakage, iba o úniky alebo presuny emisí do iných štátov, ale ide aj o to, že nám môžu odísť pracovné miesta, inovácie a investície do iných regiónov. Ak chceme zachovať silnú sociálnu štruktúru Európy, potrebujeme silný priemysel. Našim cieľom má byť reindustrializácia, ale nie s 20% do roku 2020. Tento cieľ už nedosiahneme, ale mali by sme si stanoviť cieľ 30 HDP do roku 2030 by sa malo vytvárať z produkcie, z tunajšej produkcie tým posilníme naše hospodárstva, vytvoríme pracovné miesta. Teraz, keď rokujeme s Envy, mali by sme navrhnúť, že príjmy z ETS, finančné príjmy by mali ísť do modernizačného fondu. Mali by sme nástojiť silnejšie na tom, že tieto peniaze potrebujeme na nové pracovné miesta, na nové investície. Tieto peniaze nemôžeme vložiť do konzumu, do spotreby. Nie, musíme to investovať a ak dopustíme, že nám odídu pracovné miesta z Európy, tak to naozaj bude spôsobovať stále väčšie problémy. Takže prosím, ten fond pre modernizáciu e, vložte ako centrálnu požiadavku do diskusie. Súhlasím s tým, že by to malo ísť na plénum, táto otázka je tak dôležitá, že patrí na plenárne zasadnutie. Všetci poslanci by mali mať možnosť si na to vytvoriť názor, pretože e, tu ide o nezamestnanosť. Nechceme ju zvýšiť, chceme naopak vytvoriť nové, dobre platené miesta. Ehm, európske hospodárstvo je najmodernejšie a najekologickejšie a do ňoho musíme investovať. Ďakujem teraz pani Nibler. Áno, súhlasím s pánom Rybichom. Chcem sa poďakovať spravodajcovi veľmi srdečne za e, dobre podrobné informácie o stave rokovaní. Ešte raz prosím, aby ste pozíciu výboru ITRE zastupovali e, v ENVY. Myslím, že pán Federley je veľmi kompetentný na túto prácu, E, pán kolega Rubich, aj pán predseda výboru e, spomenuli, že bolo potrebné sa koordinovať, zosúľadiť pozície, podarilo sa to a teraz si musíme tú pozíciu zachovať, udržať ju. Naša perspektíva samozrejme je trošku iná ako pohľad výboru Envy. E, pán Rubich to povedal, musíme um, si ponechať priemysel v Európe, Nemôžeme dopustiť, aby nám produkcia utekala, unikala do iných regiónov, potom s tým odíde aj celý hodnotový reťazec, aj e, veda a výskum. Konkurencia mimo Európy nespí. Takže áno, majme ambiciozne ciele, ale pamätajme na to, čo máme teraz tu doma, čo musíme ochrániť. Prosím vás teda, aby ste ostali neoblomní. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste všetky politické skupiny tak dobre zapájali do celého procesu. Ten spôsob, akým ste vy pracovali, myslím, bol veľmi dobrý. No a pokiaľ ide o ďalší postup, súhlasím. Všetko závisí od výsledku hlasovania vo výbore Envy. A keď my ako ITRE budeme mať pocit, že tá pozícia nie je dobrá, že naše požiadavky tam nie sú zohľadnené, tak potom som za to, aby sme s tým išli na plenárku. Pretože ak sa hlasuje na plenárke, tak potom nám to dáva aj lepšie nástroje do rúk v ďalšom rokovaní. Už to má inú váhu potom, keď rokujeme s radou. Čiže ja tendenčne som vždy Mm, toho názoru, že v takejto situácii by sme mali ísť do pléna, pretože predsa len to hlasovanie v pléne ukazuje, čo si myslí celý parlament. Ale počkajme na to, čo vyjde z výboru Envy. Ďakujem. A teraz pán kolega Roj. nech sa páči, budem veľmi stručný. Pokiaľ to, čo povedal pán Federli, je správne, dobré že máme dobrú e, rokovaciu pozíciu. No a pokiaľ ide o kompromisy, a spôsob, ako sme to vypracovali, bol náročný, totiž idú o certifikáty a o postoj priemyslu. Môže nám to pomôcť pri rokovaní z Envy. A napokon ďalšia poznámka. Pre mňa je úplne jasné, že v každom prípade musíme mať hlasovanie v parlamente. Je to taká ústredná téma, že teda kolegov, e, ktorí e, participovali, nemôžeme ignorovať. Takže je dôležité, aby sme mali hlasovanie v parlamente. Nie až na konci, keď sa všetko vyrokuje. To je téma, ktorá sa týka každého. Ďakujem pekne. Ja môžem dodať to isté ako kolegovia pred niekoľkými minutami. My sme dosiahli náš kompromis po veľmi dlhých diskusiách e, vo výbore ITRE. No a je to vyvážený kompromis medzi jednotlivými politickými skupinami, takže je to váš úspech, ste si aj vy istí. Diskutujeme o tejto otázke, pretože vás chceme povzbudiť, aby ste presadili pozíciu ITRE. Áno, vy ste o tom presvedčení, ale boli by sme radi, aby sme vás mohli povzbudiť. Niektorí z nás boli členmi výboru Envy a my poznáme, aká je tam atmosféra iná ako vo výbore ITRE, takže chápeme, že niekedy to môže byť veľmi náročné. Potom tu bola otázka e, e, hlasovania v parlamente. Nie je to opísané pravidlo, ale je to pravidlo. Je to niečo ako, ako zvyk. Konkrétne, keď e, na základe článku 54 by sme ako výbor mali podať vec na hlasovanie. Je to bežný postup, e, procedúra na základe 54, že mali by sme s týmto ísť e, na plenárku. Viete, je veľmi ťažko povedať, teda pokiaľ ide o envy, teda na konci toho celého hlasovania, či to bude dostačujúce z nášho pohľadu, alebo nie bolo by jazda ďaleko lepšie, keby sme sa mohli vyjadriť, že to záverečné hlasovanie by e, malo byť teda na plenárnom zasadaní. Opätovne ďakujem za, vaš, za vaše aktivity. Nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne kolegovi Rojlovi, Rybikovi a ďakujem vám, vám pán predseda výboru za veľmi láskavé slova. Týka sa to takisto aj tieňových spravodajcov, teda všetkých, čo participovali. Ja e, som počas rokovaní opätovne zdôrazňoval, e, že by to malo byť zdôvodniteľné pre každého. No ale viete, nie je veľmi ľahké vždy to zdôvodniť a to je základ e, našho kompromisu. No a budeme mať e, mandát vrátiť sa k našej skupine a povedať, to je niečo, čo sme my premietli v kompromise. No a potom je tu otázka, čo bolo dôvodom kompromisu. Ďakujem za vaše komentáre. Myslím si, že tieňové, tieňoví správodajcovia budú súhlasiť, keď poviem, že budeme mať ďalšie konzultácie na budúci týždeň. Ja som spravodajca chcem zabezpečiť, aby sme získali väčšinu pri hlasovaní budem sa e, snažiť toto premietnúť aj vo výbore Envy. Ešte raz ďakujem za vaše láskavé slova. Budeme pokračovať v našej práci a budeme viesť ešte ďalší dialog. Ďakujem veľmi pekne, pán spravodajca. Ďakujeme, Frederik. Tým sme skončili tento bod prechádzame k bodu 7 a to je návšteva ITER v Kadaráši 24. októbra 2016, debriefing teraz v mene našich kolegov. Sú tu všetci. Dobre. Kolega Eugen Freund, Claire Moody, Miroslav Poche a Flavio Zavonato. Nech sa páči, štyria kolegovia. Takže nech sa páči jeden po druhom, kolega Freund ako prvý. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som formuloval frustráciu na samom začiatku Viete, budem eh, hovoriť o najsofistickejšej technológii na najvyššej úrovni, ako sme kedy videli a navštívili. No a tu som ja s týmto eh, stykom eh, s videom našej návštevy, ktorú sme nasnímali, takže každé jedno miestečko, ktoré sme navštívili, No a jednoducho povedali mi, že nie je možné prehrať toto video v tejto miestnosti teda v 21. storočí. Čiže to je tá medzera, ktorú musíme preklenúť, ak hovoríme o technológiách. Ste, ste tiež počuli, pán predseda, že som začal konver, konverzáciu vetou, že hovoríme o najväčšom stroji, e, ktoré vynašlo ľudstvo. No o tomto ITER je delegácia, ktorá navštívila ITER 24. októbra. Členovia delegácie, spomenuli ste niektorých e, z nich, Christian Eller bol ďalší, Flavio Danonato, Jacob Dalunde za zelených boli tiež medzi členmi delegácie. Bernardy Gor je generálnym riaditeľom organizácie a Johannes Schwemer, ktorý je výkonným riaditeľom eh, agentúry EÚ zodpovedný za ITRT nám vysvetlil všetky kryty tejto, eh, tohto komplikovaného reaktora. Ak všetko E, bude klapať, tak e, bude to využitie tejto energie na mierové účely, bude vyrábať jasnú, bezpečnú a ekonomickú energiu. Sú tu tri také najdôležitejšie výzvy. Sú to technické výzvy, to je ten, to jadro e, reaktora, ďalej integrácia všetkých prvkov a je tu výzva zvládnuť medzinárodnú spoluprácu. V tomto poli hovoríme o projekte spolupráce medzi Európou, Japonskou, Čínom, Koreou, Ruskom a Spojených štátov. Pritom Európa platí 45 kým ostatní asi 9%, teda každý zúčastnený subjekt. Ako vieme, multilateralizmus je krásnou záležitosťou, teoreticky, ale prakticky to môže byť dosť e, komplikovaná záležitosť. Tento projekt údajne nebol na správnej ceste, čiže bol potrebný ďalší akčný plán v roku 2015. Boli to, bol to časový plán reforiem. Ide predovšetkým o uvedenie eh, jasných procesov a zodpovedností. Generálny riaditeľ je oprávnený príjmať rozhodnutia a stanovenie realistických časových eh, plánov eh, na rok 2025, pôvodne to malo byť v 2020 a jednotlivé operácie roku 2035. No, no neviem, či my dvaja to už niekedy uvidíme v prevádzke. Ale samozrejme dúfame a dúfam to aj e, za vás. Je dôležité, aby sme lepšie dokázali odhadnúť jednotlivé zdroje, ďalej milníky na monitorovanie výkonnosti. To sú všetko kroky vpred. No potom zavedenie nezávislého preskúmania, čo by bolo na um, zhodnotenie e, výkonnosti. Sú tu tri dôležité kroky. Projekt ITER ako sami v Kadaráše po druhé, spolupráca s Japonskom. Známe sú ako tzv. širší prístup a ďalšia e, e, generácia e, reaktorov. Ďalej spolupráca s Európskou úniou. Poskytuje to veľké šance pre priemysel, laboratória, malé stredné podniky a napomáha vytvoreniu priemyselnej platformy. Tak ako som povedal e, úvodom, bude to pre nás e, veľmi komplexná záležitosť. Boli tu ťažkosti, ale ja by som si želal, aby som to bol mohol ukázať na videu. No a týka sa to takisto e, fúzie ako takej ostatok ponechám mojim kolegom. No, je to hrôza, keď hovoríte, že tento rok už e, neprichádza pre mňa do úvahy. Ste povedali 2035, no už dobre, je to v poriadku. Úplne v poriadku. Pani Claire Moody. Ďakujeme pekne. My sa všetci tešíme na ten rok 2035. Ja nie som um, istá, že mám ešte doplniť to, čo už kolega povedal. No možno niekoľko komentárov z mojej strany. Je to mimoriadný projekt a je naozaj škoda, že sme nemali možnosť si pozrieť video, ktoré Eugen urobil. Je to naozaj neuveriteľné, čo sa e, v tomto areáli udialo, ale je to tiež e, poukázanie toho, čo dokážeme dokázať, keď sa zaoberáme aj klimatickými zmenami, čo dokážeme. Je to skutočný um, krok vpred, ktorý sme dokázali dohodou v Paríži, ale to je konkrétny projekt, ktorý sa zrealizoval na celom svete. tieže riešenia, ktoré tak veľmi potrebujeme, pokiaľ ide o energetické výzvy. Čiže týmto výzvam čelíme v dôsledku klimatických zmien a takisto je dôležitá energetická bezpečnosť, o tu nám ide. No ako sme už počuli, no neboli by ste očakávali, že tento projekt bude spojený s takými cieľmi, eh, s takouto náročnou fyzikou. No a teraz eh, je to už tu, je to realistický časový plán, ktorý máme. No a je to Príčinou je teda zmena akčného plánu v roku 2015, ale sú tu milníky, ktorými môžeme prechádzať e, tým, e, tou cestou k dosiahnutiu cieľov. No ďalej väčšia zodpovednosť, väčšia kontrola procesov, takisto externá kontrola nie je tu, nejde tu iba o finančné príspevky na celom svete, sú to aj e, hmotné, tak povedia, zdávky z celého sveta. Bolo pozbudzujúce, že tu nejde iba oslovenie e, orgánov e, v iných krajinách ale takisto zapojenie dodávateľskej reťaze, aby sa teda dosiahli e, tieto, alebo vytvorili tieto milníky. Isté, že sú ešte stále otvorené otázky, ktoré ešte máme, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľa v roku 2035 Napríklad sú tu otázky týkajúce sa preťažiteľnosti alebo otázky, ktoré súvisia s tým, ak sa niečo nepodarí. Čiže je tu zase otázka náležitého sledovania procesu, ktorý prebiehal. Aby som sa dostala k záveru, ja si myslím, že súhlasím s tým, čo povedal Eugen musíme stále sledovať víziu tohto projektu a čo sa dá dosiahnuť nielen na konci, čo je tým definitívnym cieľom, ale čo sa naučíme pri rozvoji, čo sme sa už naučili že okrem toho cieľa, ktorý je spojený s týmto neuveriteľným zdrojom energetiky. Učíme sa robotikou, angažovanie malých a stredných podnikov, ďalej e, výrobou. Takže je tu veľmi e, e, veľa otázok, ktoré súvisia s touto fúziou. Ďakujem pekne. Kolega Miroslav Poche. Dobrý deň, pán predseda, kolegyňa a kolegovia. Mojím šťastím je, že som aj spravodajcom uzávierky všetkých podnikov Európskej únie, tak môj pohľad na ITRE je skôr ekonomického charakteru, takže skôr účtovnícky. Súhlasím s kolegami, že tento projekt je úžasne ohromujúci z hľadiska stavebného, investičného, a veľmi uznávam pokrok, ktorý sme dosiahli v ostatných mesiacoch a rokoch v dôsledku voľby nover, nového dôverenejšieho manažmentu, ktorý má skúsenosti z minulosti s podobnými projektami v členských krajinách, tak na úrovni ITER ako aj Infusion for Energy, a takisto nového vedenia na, v Európskej komisii. Pokiaľ toto nové vedenie bude dodržiavať tieto milníky, ktoré boli stanovené, ekonomické ukazovateľa, dodávacie, dodacie lehoty v spolupráci s medzinárodnými dodávateľmi, tak to môže privodiť úspech. Preto je dôležité pôsobiť veľmi diplomaticky na naše spolupracujúce krajiny v rámci Rady Inter. Ďalšie rokovanie sa uskutoční najbližšie dni, takže pre nás je to veľká šanca ako posunúť celú vec ďalej. Ďalej chcem uvieť tri rizika ktoré považujem za dôležité, tým sa môžem líši, možno líšim od ostatných kolegov. Poprvé, ekonomický pohľad, zdražovanie alebo predraženie, zdržanie celého projektu, nedodržiavanie toho termínu 2025 a podobne. Ale to závisí od Európskej komisie, od Európskeho parlamentu, aby na to dohliadali. Sú tu dve rizika, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Po prvé, externé riziko, medzinárodné vzťahy. Mnohé naše otázky smerovali v diskusiách na stabilitu partnerov, ako je Rusko, alebo po Brexite Veľká Británia, <laughs> po dnešnom ráne Spojené štáty americké. Výpadok ktoréhokoľvek z týchto partnerov by znamenalo veľké ohrozenie tohto projektu. A potom ešte jedna vnútorná vec, musíme to zmeniť v každej debate, ktorú tu budeme viesť, a to je potenciálna zmena v našom politickom pohľade na energetický mix teda na to, že budeme preferovať stále viac obnoviteľné zdroje energie, menej budem spotrebovávať elektrickú energiu a pokiaľ sa nám niekedy v budúcnosti stane, že v niektorých členských krajinách bude dominovať odpor voči takejto fúzii, tak samozrejme Európska Rada, respektíve Európska komisia bude mať problém zdôvodňovať financovanie takéhoto projektu a to považujem za náš vnútorný problém, preto by sme mali diskutovať o tomto projekte s ľuďmi, ktorí to momentálne odmietajú. Ďakujem vám, pán kolega, za vaše vyjadrenia. Pán Flavio Savonato. Ďakujem, pán predseda. Ja som mohol navštíviť Karadáš a som veľmi rád, lebo som si urobil lepšiu predstavu o tomto experimente. A určite by sa to e, páčilo aj vám, pán prezident. Vy ste predsa len vedec chemik. Určite by ste boli rádi, keby ste videli, čo sa tam odohráva. Ja som z Padovy a tam máme e, projekt RFX, v podstate je to e, experimentálny projekt e, jadrovej fúzie. Ja som a zároveň aj primátorom Padovia sledoval som tento experiment. Pred 30 rokmi som sa spýtal kolegu, ktorý je riaditeľom toho projektu, koľko času potrebujem na fúziu. On povedal, asi 20 rokov mi povedal vtedy. A potom po desiatich rokoch som sa ho spýtal, koľko času potrebujeme na fúziu, nukleárnu fúziu. On by povedal, 30 rokov a potom po istej dobe som sa ho opäť spýtala, on mi povedal, o 40 rokov sa tam dopracujeme. To znamená, že ja som vlastne bol e, svetkom toho, že čím viac času uplynie, tým e, sa jednoducho tie e, obdobia predlžujú. A už som si robil starosti, ale to, preto aj, že ten prístroj, ktorý sa tam konštruuje, vlastne nie je učený na výrobu elektrickej energie prostredníctvom fúzie. Ale je to v podstate E, teda niečo, čo nie je urobe, e, určené na výrobu energie. Na to je určený iný stroj, ktorý sa volá demo, ale kedy toto sa bude realizovať, to sa nevie. Ale v podstate ten experiment mal za cieľ ukázať, e, či e, možno dlhodobo dostať pod kontrolu e, nukleárnu e, fúzie e, A Nakoniec to vyzerá tak, že budeme musieť počkať do budúceho storočia, kým sa to všetko vedecky vyrieši. A my už tu v tej dobe tomu pritomní nebudeme. Takže sú tam za aj proti. Určite je tu veľa kladov, na, najmä e, e, ten počet e, technologických noviniek, ktoré vlastne tento experiment prináša, e, prenos údajov a podobne. E, a vieme, že e, na tomto majú záujem všetky veľké mocnosti, vrátane Koreji, Japonsko, Rusko a tak ďalej. To je pozitívny fakt, že aj my sme teda do toho zapojení. A samozrejme to predstavuje obrovskú alternatívu. Ale ak sa ma niekto spýta, či toto e, pomôže zachrániť planétu pred e, globálnym oteplovaním, tak mu asi nebudem môcť e, povedať áno, pretože budeme potrebovať ešte ďalšie zariadenia, ktoré treba skonštruovať a podobne. A to všetko trvá. No a potom sú to negatívne aspekty náklady, tie sú veľmi vysoké, ako sa pred chvíľou povedalo. Potom aj e, tie termíny, tie sú veľmi dlhé. Trvá to dlhú dobu. A e, pochopiteľne máme tu aj seizmicky aktívne oblasti a toto je citlivé na e, seizmické otrasy a ide tu konkrétne o to miesto, kde sa ten experiment odohráva. Nepýtajte sa mňa, ako to e, vyhodnotiť, pýtajte sa tých, ktorí rozhodli o tom, že sa ten experiment bude odohrávať práve na takom mieste. ale ja jednoducho nevidím nejaký e, blízky horizont v čase, kedy budeme skutočne môcť prakticky využívať prínosy e, tejto fúzie, takéto energie. Ďakujem vám, kolegyňa a kolegovia, to bol skutočne bola veľmi vzrušujúca, veľmi zaujímavá e, správa. A určite teda sa ste počas tej návštevy videli niečo neobvyklého, keďže vás to tak nadchlo a dúfam, že to teda bude stimulom aj pre ďalších kolegov. Pred eh, šiestimi eh, týždňami som s generálnym riaditeľom hovoril práve o eh, návšteve ITER, pretože je to v jeho krajine, vo Francúzsku. A on teda sa podujal to zorganizovať a dohodli sme sa, že bude ďalšia návšteva, takže o niekoľko týždňov na začiatku budúceho roka možno bude ďalšia návšteva, pretože on si želal, a ja som si želal, aby sme, pretože sme chceli, aby tam nešlo povedzme 12 ľudí z výboru ITRE, ale 6 e, ľudí, takže to, to zorganizuje Európska komisia a potom budú ďalšie návštevy, ak e, samozrejme každý, ak, e, ak budete mať možnosť, určite tam chodte. Ehm, ďakujem vám. Ďakujem vám. Ešte niečo k tomu máme? Áno. Len 10-15 sekúnd ja vás chcem informovať, že tí, ktorí majú záujem o toto video, sa na, na ktoré vám nemôžem uh, ukázať zo známych dôvodov, to video je na YouTube pod mojim menom. Je to ITER, keď sa na to pozriete. Uh, sú to asi dve minúty, aby ste mali predstavu o tom, o čom vlastne hovoríme. Takže to video je k dispozícii ja by som sa na to pozrel až po mojej návšteve e, ITER. To by bolo e, oveľa lepšie. Nie, že by som sa pozrel len na video a nikam nešiel. Takže ďakujem kolegyne a kolegovia a teraz o tretej sa uvidíme znova. No a zajtra bude hlasovanie a tak ďalej a tak ďalej. Ďakujem vám. That's great. That's great.